Okay. Morgen. Dobré ráno, kolegovia. Srdečne vás tu všetkých vítam. Po prázdninách, dúfam, že sme si všetci oddychli, vidím len samé veselé tváre, oddychnutých ľudí. Nefunguje? Mikro nicht? No, Mikrofón nefunguje. Funguje. Srdečne vás teda ešte raz všetkých zdravím. Som veľmi rád, že ste si všetci oddychli, že sme sa tu opäť stretli. Máme pred sebou to veľa práce dnes. Ešte jedna organizačná pripomienka, ak dovolíte. Musíme všetci dnes používať mikrofón po našej ľavici. To je pokyn od technikov a súvisí to s nejakou s obrazovou technikou. Nechápem celkom presne ako, ale prosím, používajte mikrofón po vašej ľavici. Nebudeme o tom ani diskutovať, e, len sa budeme držať tohto pokynu. Pre mňa je to spravidla dosť ťažké si zapamätať, e, stiahnuť po mikrofóne vľavo, ale budem sa snažiť e, ešte dve pripomienky na úvod. Ak dovolíte, v programe body 9 a 10 sme prehodili. Čo sa týka bodov 11 a 12, belgickí ministri, tu sme požiadali, že začneme o 11.30 a nie už o 11.00 oboch ministrov sme informovali, že máme iba um, hodinu. Je mi ľúto, ale inak by sme to skutočne nestihli všetko vybaviť. Musíme byť aj disciplinovaní, dodržiavať eh, vyčlenený čas. Teda žiadam vás, aby ste mi trošku pomohli s dnešným programom, aby, aby sme sa držali vyčleneného času. A tretia pripomienka v bode oznámenia predsedu. Ide tu o ústnu otázku e, v súvislosti s klimatickou konferenciou. Koncom júna som e, zaslal list kolegom z výboru Envy, aby sme to poňali spoločne. Doposiaľ som nedostal žiadnu odpoveď. E, na to nemôžem nič robiť, ale vieme, že kolegovia z výboru Envy plánujú otázku na zodpovedanie do pléna. A podľa mňa by bolo veľmi rozumné, keby aj my sme urobili to isté. A potom otázka, ktorú sformuloval výbor NB, je veľmi rozumná. Ja preto navrhujem, aby sme sa tomu venovali v bode 13 a otázku na ústne zodpovedanie, ktorú sformuloval výbor NB, aby sme e, poňali aj za svoju a aby sme to sformulovali v mene oboch výborov potom v pléne. Teda prosím, nezabudnite, že v bode 13 sa k tomuto vrátime. A ešte posledná vec – čo sa týka listu pani Cruz o prístupových sieťach budúcej generácie, um, neboli k tomu žiadne výhrady k tomuto listu, teda predpokladáme, že môžeme list zaslať v plánovanej podobe. Pánovi predsedovi vypadáva miestnami mikrofón, dal slovo prvému ročníkovi, pán Čičester. Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že nebudeme mať schôdzu koordinátorov, až do budúcej schôdze, to je až o niekoľko týždňov, rád by som predniesol jednu otázku, ktorú, na ktorú ma upozornili na včerajšej schôdzi za srdcami firiem eh, a odvetvia vesmíru a ďalších odvetví, ktorých sa týka nariadenie REACH. Možno si spomínate, náš výbor bol čiastočne zodpovedný za túto legislatívu a v to v úzkej spolupráci s výborom ENVY. Problém spočíva v registrácii chemických látok a ten termín 1. december je problematický, e, pretože zastupcovia firiem sa obávajú, že je mnoho chemika, chemických látok, ktoré sa nedajú nahradiť a budú musieť byť stiahnuté z trhu. Nebol by som rád, keby sme dnes o tom diskutovali, pán predseda, ale myslím si, že e, môže to byť dosť e, závažná otázka pre európske firmy a preto by som rád navrhol, aby sme vyzvali komisiu, aby prišla na zasadnutie nášho výboru a aby s nami diskutovala o tejto otázke a aby sme mali posledné informácie z tejto oblasti. Nechceme vyháňať pracovníkov z Európy, nechceme prichádzať o pracovné miesta, pretože iba preto, že je nejasné vykladanie tohto nariadenia rieč. Prosím teda, zoznamenajme to a snažme sa prizvať komisiu o niekoľko týždňov, aby s nami diskutovali na túto tému. Myslím si, že toto by bol veľmi konštruktívny postup. Ďakujem. Ďakujem vám. Už sme o tom raz hovorili, potom sme sa dohodli, že sme na dobrej ceste. Ak súhlasíte, nemôžeme teraz naozaj diskutovať, pretože to nemáme na programe, ale ak nikto nemá žiadne námietky, tak sa budeme držať návrhu Jalsa Chichestera a ja sa budem snažiť na jednu z našich najbližších schôdzi prizvať komisiu. Ak sekretariát tiež súhlasí, tak sa môže ujať tejto úlohy. Ale nemôžeme diskutovať, Klód, e, naozaj iba tebe dám slovo, veľmi rýchlo. Ja si myslím, že je dôležité to, e, čo pripomenul Giles Chichester, ale keď komisia príde, mali by sme diskutovať vo všeobecnosti o našej súčasnej situácii v oblasti legislatívy REACH, nielen o tomto konkrétnom probléme. Dobre, takže prizveme komisiu na tému REACH. Ďalej, bod 3 ešte Paul Rubich. E, ak dovolíte, ja som len chcel k bodom o tej novej generácii sieti, čo sa týka listu komisárke Cruz. Ja som mal jednu pripomienku. E, podľa mňa by sme tam mali napísať, že tie ciele týchto sietí budúcej generácie by mali byť, že už nebudú roamingové poplatky, že bude fungovať vnútorný trh v plnej miere aj pre tieto siete. Myslím si, že toto by bolo dôležité spomenúť aj v tomto liste. Ja to môžem zmeniť iba, ak všetci budú súhlasiť a nie sú tu všetci prítomní. Teda predtým, eh, ako zašleme tento list, musíme zaslať eh, e-mail všetkým koordinátorom, aby odsúhlasili takúto zmenu. Takže takto to bude, zašleme e-mail koordinátorom, eh, ak to všetci schvália, tak to zapracujeme. Ak jeden bude proti, tak to nebude môcť prísť do tohto listu. Dobre, tak sme to vybavili. Bod 3. Ide tu o zápisnice zo schôdzy z 31. mája, z 1. júna, 24. júna. Nie sú žiadne pripomienky, teda považujeme tieto zápisnice za schválené. Prichádzame k bodu 4. Zaručenie nezávislých posúdení vplyvu. Už hovorím e, takto vpred, že máme iba 15 minút na tento bod. Musíme sa toho držať. Prvý má slovo príslušný autor návrhu, pán Chichester. Nech sa páči, Giles, máš slovo. Uh, you, Ďakujem, pán predseda. Záležitosť posúdení vplyvu je dôležitou pre náš legislatívny proces. Som rád, že naša kolegyňa Angelika Niebler je spravodajkyňou v ďalšom výbore k tejto veci. A skoncipoval som návrh, teda je to neoficiálny návrh, pretože musíme ešte prísť s finálnym znením a dať ho preložiť, ale je to istý dokument, ktorý sa dá použiť ako podklad pre diskusiu. Táto záležitosť je veľmi jednoduchá. Myslíme si, že sa posúdenia vplyvu majú týkať aj legislatívnych návrhov. Je to rečnícka otázka. Myslím, že každý by mal odpovedať áno. Mali by sme posudzovať vplyv legislatívnych návrhov. A druhá otázka je závažnejšia. Kto by mal posudzovať? Doteraz posudzovala komisia. Komisia má schopných odborníkov, lenže keďže sami predkladajú tento návrh, nemali by ho asi posudzovať. Myslím si, že výhodou posudzovania vplyvu je to, keď ho posudzujú ľudia, ktorí ho nenavrhli. Takže ten môj neoficiálny návrh je tu preto, aby zdôrazňoval dôležitosť nezávislého posúdenia vplyvu a táto nezávislosť by sa mala posilniť a malo by sa to celé zrealizovať. Rád by som podnietil čítanie tohto neoficiálneho návrhu dokumentu a až budúci týždeň ho budeme posielať vo finálnom znení na preklad. Naozaj by ma veľmi zaujímalo, či k tomu má niekto pripomienky, konštruktívne návrhy. Ak to bude možné, zapracujem ich do tohto návrhu stanoviska. Keďže nemáme veľa priestoru teraz zapracovať všetky pripomienky, možno neskôr príjmeme iné pripomienky vo forme pozmenujúcich návrhov. Takže toto je základ celej veci. Aby boli posúdenia vplyvu nezávislé, aby komisia musela vysvetliť dôvod, prečo nechcú posudzovať vplyv, alebo prečo posudzujú vplyv tí, ktorí navrhli istú legislatívu a nie sú teda nezávislí. Takže navrhujeme, že počas legislatívneho procesu by mali byť aktuálne včlenené posudzovania vplyvu, aby sa zahrnuli, zahrnuli aj meniace sa faktory a aby aj parlament, prípadne rada, mohli byť účastné tohto procesu. Takže odporúčam vám to načítanie, kolegovia poslanci. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Chce sa k tomuto niekto hneď vyjadriť? Kolegyňa Madurel. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Eh, som tieňovou spravodajkyňou tejto skupiny eh, k tejto téme. A najprv by som vám chcela povedať, že je naozaj potrebné vyzdvihnúť veľké úsilie komisie, ktoré komisia vyvinula počas posledných 5 rokov. Ja teraz mám na mysli ehm, Battle better regulation and better making, čiže lepšie vypracúvanie legislatívy, transparentnejšie, jasnejšie um, realizovanie legislatívy. Uh, a takisto vám chcem povedať, že naša skupina súhlasí s tým, čo hovorí pán Čičester v tomto dokumente. Um, sú dôležité, tieto hodnotenia dopadu sú dôležité, pretože tak sa zlepšuje legislatívna práca. Uh, jednoduchý prípad. Uh, hodnotiace um, štúdie uh, sú dôležité, aby sme ohodnotili úspechy Small Business Act. Podľa nás je ešte stále priestor na to, aby sme zlepšili proces hodnotenia dopadu a aby sme zaručili, že sa to bude koherentne uplatňovať. Moja skupina sa nazdáva, že štruktúra, ktorá sa teraz uplatňuje, ktorá sa teraz aplikuje, teda tá správna, správny proces, ako napredovať. Ja teraz sa trocha odkloním od toho, čo hovorí pán Čišester v svojom dokumente, ale súhlasím s ním, keď hovorí, že e, je možné zlepšiť ten spôsob, akým funguje komisia. Ďalšia vec, ktorý môžeme zlepšiť, je transparentnosť v celom procese, v celom postupe. Podľa nás je dôležité mať opatrenia, ktoré by som teraz spomenula. Najprv by sme mali zverejniť a predložiť na konzultáciu návrhy, návrhy na hodnotenie dopadu ešte pred vypracovaním legislatívy. Potom je dôležité, aby všetci sa mohli vyjadriť. Napríklad malé podniky by mali mať rovnakú váhu a ich hlas by mal mať rovnakú váhu ako hlas veľkých podnikov. Mali by sme e, rozšíriť e, konzultačné obdobie a rozšíriť ho aspoň na 12 týždňov. Ďalší dôležitý prvok je ten, že by sme mali e, sem začleniť sociálne a ekologické aspekty keď hovoríme o hodnotení dopadu. My sme mali doteraz takú skúsenosť, že hodnotenia dopadu by e, sa nemali zdržať, teda pridržiavať len ekonomické hodnotenia. Pán predseda, ako povedal e, náš kolega pán Čižester, máme tu veľké šance. Pani Angela Nivler je spravodajkyňou tomto výbore. Ja som si čítala jej pracovný dokument a myslím si, že tie otázky, ktoré kladie, sú veľmi e, pádne. Mali by sme využiť túto šancu a prepracovať a popracovať na tom. Správodajcovia môžu počítať s našou ochotou, s našou spoluprácou, aby sa zlepšili e, hodnotenia dopadu a ich adekvátne využenie v legislatívnom procese. Ďakujem pekne teraz kolegyňa Nibler, ďakujem pán predseda. E, ja by som sa skôr rada poďakovala aj spravodajcovi, kolegovi Charlesovi Čičesterovi e, za jeho prvý návrh, ale tiež aj kolegyni Rera Madurel za mnohé pripomienky, ktoré sú zamerané na vylepšenie e, dopadových štúdí komisie, ale tiež hľadom na to, čo môže parlament v tomto smere urobiť. Podporujeme väčšinu z týchto pripomienok, považujeme za veľmi prínosné. Myslím si, že je dôležité skonštatovať, že hodnotenia dopadu sú dôležitým e, prvkom na zlepšenie celkovej legislatívy. Máme um, už za sebou mnoho úspechov v tejto oblasti. Je vhodné skonštatovať, že v rámci komisie toto hodnotenie dopadov sa už dosť rozvinulo. Komisia vyvinula obrovské úsilie, aby tento proces bol čo najnezávislejší, ale súhlasím s kolegami, že je tu ešte priestor pre ďalšie zlepšenie, najmä vzhľadom na zvýšenie transparentnosti, na otvorenejšie postupy a tiež na vysvetlenie, aký dôvod je v prípade nevypracovania hodnotení dopadu. Aj vo výbore eh, kolega Čičester eh, veľmi správne uviedol, čo môže Európsky parlament v tomto smere urobiť. Máme niekoľko možností, vo viacerých výboroch e, sa tieto možnosti využívajú. Teda pokiaľ ide o zásadné pozmeňovacie návrhy z Európskeho parlamentu, ktoré by mali vplyv aj na prax, môžeme už dnes žiadať nezávislé hodnotenie dopadu um, aj kolegyňa Rena Madureli je samou členkou výboru pre práva žien, napríklad smernica o materskej dovolenke. To je postup, v ktorom parlament môže už v prvom čítaní požiadať e, a aj požiadal o dopadovú štúdiu e, a môže to mať zásadný vplyv na ďalšie aplikovanie tejto legislatívy. E, teda je tu ešte priestor pre vylepšenie. Kolega Čičester spomenul, že možno by sme mohli do toho prizvať viac aj dvor auditorov do tohto procesu, aj toto je veľmi zaujímavá pripomienka. Chcem poďakovať všetkým kolegom za diskusiu, teším sa na e, záverečné návrhy, ktoré budú v stanovisku kolegu Čičestera a už teraz vás môžem uistiť, že aj vo výbore Júri e, veľmi rada zohľadním stanoviska tohto nášho výboru ITRE a dúfam, že získajú podporu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Klod e, Turme s ďalším rečníkom. Uh, táto rozprava o lepšom, lepšej úprave, právnej úprave je iba technickou odbornou debatou, zdanlivo, ale ja by som rád pripomenul, že to je aj vysokopolitická otázka. Keď si spomenieme na komisiu Barozo 1 a niektoré obchodné kruhy v Európe, ktoré tvrdili, že lepšia právna úprava znamená žiadna právna úprava, a ak si pozrieme webovú stránku, kde Edmund DG Enterprise, kde hovorí pán Stoiber, že čo najmenej legislatívy bolo to najlepšie. Na základe týchto informácií si môžete vytvoriť istý pocit, dojem, o čom to všetko celé je. A všetci, ktorí tvoria politiku, by mali dobre počúvať, vystriham ich, že o 10, o 15 rokov neviditeľná ruka napríklad bankového sektoru, hovorím tu, vidím tu prítomných ľudí, ktorí za posledné 2-3 roky zažili takéto jemné zmeny predkladaných návrhov, kedy sa veľmi často menili zákony, ktoré platia v bankovníctve, tak, že to bolo takmer nepostrehnutelné. Myslím si, že tu musíme byť veľmi opatrní. Žijeme vo svete, keď potrebujeme takých tvorcov politiky, ktorí vytvoria pevné a dobré pravidlá. A po druhé, vo všeobecnosti európska legislatíva nahrádza celé kopce národných legislatív z 27 krajín, takže európska legislatíva ako taká už z definície znamená zníženie administratívneho bremena, pretože uľahčuje prácu na vnútornom trhu EÚ. a znižuje záťaž na úradníkov. Chcem byť takým tvorcom politiky, ktorý má slobodu, a ktorý môže predkladať pozmenujúci návrh, aký chce, pretože politika nie je presná, exaktná veda, kedy by sme presne vedeli, čo sa stane a čo bude čoho dôsledok, ale niekto musí právne upraviť to, čo sa deje v automobilovom priemysle alebo inde a keď na jednej jedinej planete budeme mať dve alebo tri miliardy aut. Jednoducho to bude nepriateľné a nebude sa tu dať žiť. Z takýchto dôvodov musia tí, čo tvoria politiku, vidieť aj takéto veci v širšom kontexte a tí, ktorí budujú veľké limuziny, musia rátať s obmedzeniami a právnymi úpravami. Parlament by nám mal pomôcť riešiť konflikt medzi priemyselnými odvetviami a politikou. Podľa mňa je obrovskou ilúziou, že sa pozmenujúce návrhy dôsledne čítajú. Keď som mal na starosti ja istý legislatívny návrh, musel som riešiť 1500 doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov a nie každý ten návrh sa dôkladne preverí, aký má dopad, o čom je. Podľa mňa potrebujeme poradcov v tejto veci, ale nechcem, aby sme robili politiku so zviazanými rukami a odborníci, ktorí poťahujú z ústrania nitkami, o ktorých nič nevieme, by v podstate nás istým spôsobom viedli tam, kam oni chcú. V tomto zmysle chcem pripomenúť aj to, že nie som na strane tých, ktorí chcú, aby odborníci zvonka riešili veci. Má každý úradník komisie mať po boku nejakého odborníka, aj ak nejaký úradník iba rozmýšľa o novom legislatívnom postupe? ASEA je napríklad organizácia, ktorá požiadala o odborný posudok o to, aby odborníci prevzali posudzovanie politiky, ktorá má na starosti záujem všetkých ľudí v Európe. Podľa mňa veľmi opatrne musíme postupovať, keď koncipujeme legislatívne návrhy a mať toto všetko na zreteli. A moja posledná poznámka. Často sa pozeráme cez Atlantický oceán na to, ako to robia v Amerike. Pozrime sa teda aj v tomto prípade tak ako na to, ako to tam robia Uvidíme, že v štátoch samozrejme prebiehajú zdlhavé rozpravy o lepšej právnej úprave a kongres prišiel k záveru, že je takmer nemožné preveriť si dôkladne a posúdiť každý doplňujúci a pozmeňujúci návrh, ktorý je predložený a dokonca si overiť, čo sa stane s realizáciou takéhoto návrhu, keď sa dostane do federálnej legislatívy. Myslím si, že často pripravujeme dobrú legislatívu na európskej úrovni a veci sa pokazia tam, kde sa nesprávne transponuje do národných legislatív. V tomto zmysle by sme mali mať lepší dohľad, odborný dohľad nad tým, ako sa implementuje európska legislatíva do národných. Podľa mňa toto by bola najvyššia pridaná hodnota k tomu, čo môž- čím môžeme prispieť. Ďakujem za slovo. Dobre, takže týmto sme ukončili túto rozpravu. Pán Ody sa hlási ešte, ale neviem, ako to naozaj stihneme, keď sa všetci budú hlásiť. Pán Ody? Eh, ja nemôžem odolať tomu, aby som vlastne reagoval na ten prejav, ktorý sme si vypočuli, ale uh, vo Francúzsku sa hovorí, že sú tri metódy, ako sa dostať do bankrotu. E, hrať e, hazardné hry, minúť peniaze na ženy, alebo potom počúvať expertov. Neviem, či sme si vypočuli experta. E, my potrebujeme štúdie a politici vždy chceli byť nezávislí. My nie sme ako americkí senátori. My nemáme 30 až 40 spolupracovníkov, ktorých platíme. Čiže my sa vlastne riadíme podľa nezávislých štúdií, podľa lobbystov a to je zásadné. Ehm, ehm, keď sa pozrieme na ehm, e, neúplne presné veci, ktoré kolega, Štojber, ktoré kolega Štojberová tu nám napísala, tak musím reagovať na toto vystúpenie. Ďakujem pekne. Tým pádom sme uzavreli tento bod. E, sú tu rôzne pohľady na túto problematiku. Isté, že sú oblasti, kde je potrebná e, väčšia miera legislatívy, potom sú oblasti, kde musíme byť liberálnejší. E, musíme sa ešte zamyslieť, ako presne to vyriešime. Nech sa páči ešte na záver. Giles má slovo. Ďakujem, pán predseda. Neviem, či tu je prítomná komisia, či by sa chcel niekto od nich vyjadriť, ale myslím si, že teraz máme prevahu v tejto hre, pretože dokument, ktorý som rozoslal tieňovým spravodajcom, nie je finálnym textom. Je to len neoficiálny návrh. Som veľmi rád, že vznikla takáto burlivá reakcia. Ďakujem kolegom za podporu aj za všetko ostatné. A môj dobrý priateľ Ramaduer sa iste postará o podrobnosti v tejto veci. Podľa mňa bude pre nás veľmi užitočné, ak sa spojíme a spolu vylepšíme predložený návrh. Blahoželám kolegovi Termesovi, že elegantne odviedol debatu od toho, čo popísal ako technickú záležitosť a vrhol sa do dlhej filozofickej rozpravy, ktorá pravdepodobne bude pokračovať celú jeseň. Myslím si, že je to celkom zábava takéto čo si si vypočuť, za tomu ďakujem, ale v mene kolegu Langena si dovolím povedať, že bol na neho trochu tvrdý. Väčšina z nás by asi súhlasila s tým, že dobrovoľné právne úpravy je to lepšie. A len vtedy by sme sa mali uchyliť k právnej úprave, keď existuje viditeľná potreba mať takúto právnu úpravu, takéto regulovanie z legislatívneho hľadiska a úžasné spektrum od zelených až cez všetky ostatné názory, ak súhlasia s nejakou vecou, to asi ukazuje, že legislatívu treba, že veci sa menia. Klod, chcel by som nadviazať na dve veci, ktoré vzniesol. Európsku legislatívu opísal ako menšiu, pretože nahrádza celé kopce národných legislatív. Klod, mám pre teba správu. Novinka. V Británii je to naopak. Brit- Británii európska legislatíva podnecuje vznik novej britskej legislatívy. Tam tie kopce papierov vznikajú. Naša, náš zákon má 12 až 20 strán a keďže sa snažíme všetko správne regulovať, skončíme s dokumentom, ktorý má 100 alebo 150 strán. Tvoj optimizmus v tejto veci je neuveriteľne úžasný, ale vráťme sa na zem. Druhá pripomienka, tvoje pozorovanie, že si proti odborníkov zvon, odborníkom zvonka. My nepotrebujeme celkom takých odborníkov, ako si popísal skôr. Potrebujeme posudky. A myslím si, že nezávislí odborníci by namietali proti tvojmu názoru. Spomenul si automobilový priemysel. Napríklad zelený keby použili odborníka v takom zmysle, ako si povedal, tak zrejme by sa títo odborníci snažili byť na tvojej strane a nie proti tebe. Nezávislé posúdenia by mali byť rozmanité, mali by zohľadniť všetky alternatívy a všetky uhly pohľadu. Teším sa na pokračovanie tejto rozpravy a ďakujem kolegom za príspevky. Ďakujem pekne. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu na našom programe. Tu ide o zjednodušenie realizácie rámcových programov pre výskum, ale máme tu ešte ďalší bod, ešte pred hlasovaním 10. dne, preto sa skutočne snažme e, vybaviť tieto dva body čo najstručnejšie, aby sme to stihli. Pani Carvalho má teraz slovo, už sme viackrát hovorili o tejto téme. Máme tu mimochodom aj návštevu zo Španielska, ktorých zaujíma táto téma. Srdečne ich zdravíme. Pani Carvalho, nech sa máte slovo. Prepáčte, hovorí pán predseda Portugalsko, prepáčte. Nie Španielsko. <laughs> Thank you. Okay? Thank you, President. Good, uh, good morning, ladies and gentlemen. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Rada by som poďakovala kolegom za pozmenujúce návrhy, ktoré predložili k tejto správe. Bola som potešená, keď som si všimla, že veľa ich bolo k veci, naozaj zásadné a obohatili obsah správy. Dnes by som začala e, všeobecnými poznámkami k týmto návrhom a budem pokračovať úvahami o tom, aké tri kategórie návrhov sa predložili. A potom by som venovala nejaký čas trom otázkam, kedy sú jednotlivé návrhy sporné, pretože nie, nie sú v súlade. Najprv poviem, že väčšina pozmeňujúcich návrhov priniesla nové námety, žiadne z nich však nekritizovali ani nezamietali jadro správy. Niekoľko týchto návrhov som podpísala alebo som bola spoluautorkou ale pretože nemáme dostatok priestoru v rámci tejto správy. Nemohla som zapracovať všetky, ale s potešením oznamujem, že nie sú žiadne konflikty v názoroch medzi hlavnými politickými skupinami. Teraz by som spomenula tri hlavné kategórie návrhov. Návrhy, ktoré priniesli nové námety, tieto všetky podporujem. Po druhé, návrhy, ktoré rozširujú námety, ktoré už prináša správa samotná, a urobila som maximum, aby som ich dokázala zapracovať do kompromisných pozmenujúcich návrhov a potom sú to návrhy, ktoré podľa mňa presahujú rámec správy. Táto správa by sa mala vnímať ako prvý krok v dlhom procese, ktorý povedie k prijatiu k prijatiu rámcového programu pre výskum a zjednodušenie jeho realizácie a nemali by presahovať e, cieľ. Teraz sa budem venovať tým, ktoré si protirečia. Otázka prístupu zameraného na výsledok. Niektoré pozmeňujúce návrhy sú za tento koncept, niektorí kolegovia skôr obhajujú iný prístup a to je nezávislý výskum, ktorý e, je iniciovaný z dola. Myslím si, že by sme mali prijať vyvážený prístup pri financovaní vedy, kedy by mala medzi vedcami vzniknúť vysoká dôvera a tolerovať sa riziko, ktoré vzniká výskumom. Typy aktivít a subjekty, ktoré sa venujú výskumu. Myslím si, že treba rozlišovať medzi univerzitami, priemyslom a malými a strednými podnikmi. Máme tu kolegov poslancov, ktorí chcú preformulovať tieto aktivity a chcú všetky z nich e, jednoducho vymenovať, špecifikovať a iné, iní kolegovia zase chcú iba hovoriť o tom, ako sa bude rozdielovať financovanie. Podporila by som zníženie počtu e, financujúcich podielov alebo pomerov financovania. A čo sa týka skutočných výdavkov, paušálnych výdavkov, niektoré pozmeňujúce návrhy definujú skutočné výdavky a obhajujú, iné zase obhajujú paušál. Tieto dve možnosti sú tam, sú tam prítomné ako alternatívy a myslím si, že ešte bude dosť času na voľbu. Dve skupiny pozmeňujúcich návrhov sa týka nových členských štátov EÚ, ktoré predtým do správy zahrnuté neboli. A veľmi rada príjmem pozmeňujúce kompromisné návrhy, ktoré sa budú venovať špecificky ťažkostiam, s ktorým čelia nové členské štáty EÚ v rámci rámcových programov pre výskum. Napokon poradca EPP Alfred Sor podporuje návrh tejto správy a oceňujem podporu, ktorú som získala od poradcov ITRE a od ich sekretariátu. Teším sa na ďalšie návrhy a námety. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz každý rečník dostane pol minúty až minútu. Pani Rejra Madurel najskôr. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť naozaj veľmi stručne. Chcela by som podporiť v mene mojej skupiny väčšinu návrhov spravodajkyne a e, takisto by som chcela privítať, že prijala pozmeňovacie návrhy, ktoré predložili moji kolegovia. A takisto by som chcela navrhnúť, aby sa už doplnila, doplnil tento veľmi konkrétny návrh. Nebudem zachádzať do detajlov, e, ja som to už robila, urobila e, minule a myslím si, že niektoré konkrétne body e, moji kolegovia spomenú. Ide o pozmeňovacie návrhy, ktoré predložili kolegovia z iných skupín. A ja sa nazdávam, ako pani Carvajo, e, že e, tie odmietnuté pozmeňovacie návrhy neboli úplne opodstatnené. Nazdávam sa, že nám stále, nám stále zostáva ešte e, práca na syntéze rôznych pozmeňovacích návrhov Určite sú všetky zaujímavé, ale týkajú sa často jedného oceku. No a potom posledná poznámka. Ehm, táto správa z vlastnej iniciatívy ehm, má to pozitívum, že vlastne opakuje požiadavky akademickej komunity, a teda vedeckej komunity pretože e, v rámci ERC e, sme e, si vypočuli rôzne technické požiadavky a určite sa nám podarí zohľadniť tieto požiadavky. Toto je názor, ktorý som dostala od rôznych vedcov a ktorí pozitívne hodnotia našu prácu ide tu o výsledky, ktoré budú koordinované, tá výsledky práce medzi radou, komisiou a parlamentom. My v parlamente sme mali vypočutia na všetkých úrovniach Komisia sa na tom zúčastnila a takisto aj rada ukázala, že podľa nej sú dôležité takéto udalosti. Počas španielského predsedníctva sme organizovali e, semináre a e, to budeme robiť aj počas belgického predsedníctva. Dobre však je, že teraz e, všetci uznáme, že pani Karvajovej sa podarilo zohľadniť všetky tieto požiadavky v svojej správe a to inteligentným a otvorným spôsobom a chcem jej za to poďakovať. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, musím poukázať na to, že ak budeme naďalej takto zdlho diskutovať, eh, ja nemám s tým žiadny problém, ak sa vám to takto páči, ale môžeme, budeme musieť pokračovať aj popoludní v tejto schôdzi, inak všetko nevybavíme, čo máme na programe. Ďalšou rečničkou je pani Ford. Ďakujem spravodajkyni za prístup aj za vypočutie, ktoré včera zorganizovala a chcem poďakovať EPP, že nás tam zahrnuli. Naozaj to bolo nápomocné. Myslím si, že najlepší spôsob, ako vytýčiť dobrý program, je jasne definovať výrazy, ktoré používame. A teším sa na prácu s kolegami na kompromisných návrhoch a na štilistické vyjasňovanie, na precizovanie znenia. Myslím si, že podpora toho, čo je vo vede to najlepšie, je niečo, čo by sme mali mať na zreteli pri koncipovaní tohto legislatívneho návrhu. Flexibilita. Páčila sa mi poznámka zo strany Švédskej univerzity. Mali by sme vraj sa sústrediť na metódu pokrývania všetkých výdavkov. Odborníci nežiadali, aby sa zvýšila prípustná hodnota chyby. Toto umožňuje aby sa s chybami zaobchádzalo lepšie, myslím si, že národné účtovnícke procesy tiež majú do tohto čo hovoriť a našimi zjednodušovacími postupmi by sme tiež mali znižovať chybovosť. Myslím si, že toto je citlivá záležitosť a teraz niečo k dôvere medzi aktérmi. Sú isté konflikty medzi subjektmi, ktoré si dôverujú a medzi tým, že sa vynakladajú na tieto záležitosti verejné finančné prostriedky a napriek tomu ide o zisk súkromných firiem alebo veľkých korporácií. Myslím si, že participácia verejného a súkromného kapitálu by mohla byť odpoveďou alebo poskytovanie pôžičiek a nie grantov, alebo treba lepšie manažovať verejné prostriedky toto sú námety z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Cavala. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Na tejto našej prvej schôdzi po letnej prestávke je, nie je ľahké vrátiť sa priamo do práce. Vy sám ste si už dali dolu sako a ste pripravení e, začať pracovať neefektívne a dúfam, že túto vašu energiu prenesiete aj na nás, aby sme my dokázali takto efektívne pracovať. Chcem zablahoželať e, našej našej spravodajkyni. Ja som tieňovou spravodajkyňou v mene našej policie skupiny. A Môžem povedať, že súhlasím s väčšinou toho, čo predniesla pani Karvalová, ale predsa len mám tri pripomienky. Pán Butikofer spoločne so mnou predložil pozmeňovací návrh, ktorý je zameraný na zmedzinárodnenie európskej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja. Druhý pozmeňovací návrh, ktorý sme predložili, teda ja osobne som ho vypracovala, ten sa týka inovačných podskupín a takáto skupina sa nespomína nikde v správe pani Carvalho a bola by som rada, keby sa to tam ocitlo. Myslím si, že táto skupina, teda podskupina pre inováciu odvedla dobrú prácu. No a tretí pozmeňovací návrh, opäť som ho predložila ja sama, zdôrazňuje Európsku, Európsky výskumný priestor. Toto teda sú tri pozmeňovacie návrhy z mojej politickej skupiny, ktoré podľa mňa by vylepšili už aj tak veľmi dobrý text, pani Karvalo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Matias. Kolegin Matias, it's your turn. Obrigada, Sr. Prezident. Uh, eh, vou tentar responder ao seu apelo. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa hovoriť stručne. Myž, my sme už viackrát mali možnosť diskutovať o obsahu tejto správy. Nie len, len tu v tomto výbore, ale aj na rôznych schôdzach, ktoré zorganizovala spravodajkyňa. Ja by som chcela povedať len dve veci. Poprvé by som chcela zdôrazniť, že um, táto správa je veľmi dôležitá pretože táto správa zodpovedá potrebám vedeckej komunity. A toto vyvstalo nielen počas rôznych schôdz, a toto tvrdia e, všetci, a e, tí, ktorí ako ja strávili ku svojho života prácou vo vedeckom výskume a oceňujú um, hodnotu návrhov, ktoré predložila spravodajkyňa. E, určite sa tieto návrhy, určite tieto návrhy zlepšujú situáciu či už v kvalite realizovanej práce alebo v kvalite života tých, ktorí robia výskum. A chcem povedať, že e, ten kompromisný návrh, ktorý predložila spravodajkyňa, je dobrý, súhlasím s väčšinou z tých kompromisných návrhov. Chcem povedať, že tento postup Eh, a celý tento proces sa realizoval veľmi príkladne, pretože všetky skupiny prispeli a eh, všetci eh, vlastne prežili ruku k dielu. urobila sa tu veľká syntéza a nakoniec sme dospali, dospeli k spoločnému stanovisku. Um, toto sme teda dosiahli, hlavne keď zoberiem do úvahy, že bolo zohľadných mnoho stanovisk, ktoré tu zaznelo. Takže chcem poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu a určite hovorím v mene ostatných kolegov, ktorí vlastne sledovali celý tento proces. Dúfam, že takýto proces sa zopakuje, lebo naozaj to bol veľmi dobrý proces, kde došlo k smierovaniu protikladných stanovisk. Ďakujem. Pán kolega eh, Šačmakakis, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rád pripojil k slovám chvály svojich predrečníkov. Myslím si, že môžeme všetci spoločne poďakovať za spoluprácu pani Karvajo. Eh, čo sa týka jednotlivých bodov, ktoré sú pre nás dôležité, jednak je to ehm, jednotný postup auditu, ktorý žiaľ zatiaľ neexistuje. Potom nemôže dôjsť k žiadnym zmenám spätne, ak sa vyplatia nejaké prostriedky, tak nemôže komisia jednostranne, retroaktívne meniť vyplácanie takýchto prostriedkov, pretože to pre výskumníkov veľmi e, nepriaznivé ďalej, čo sa týka paušálnych e, po o tom sa ešte musíme porozprávať a rozhodujúce pre mňa je to obdobie až do vyplatenia e, sa musí skrátiť. Sú to totiž to obrovské zmeny a to je nepriateľné. Ja ako e, člen výboru pre kontrolu rozpočtu e, som za to, aby sme našli vhodné riešenie otázke prípustného rizika chyby. Ja som otvorený o tom diskutovať. V oblasti výskumu je to trochu odlišné ako v oblasti e, subvencií do polnospodárstva. Tam je miera chybovosti musí byť nižšia v prípade výskumu, pretože sa to ťažšie kvantifikuje. Chcem poďakovať spravodajkyni aj za to, že zorganizovala toto vynikajúce vypočutie, ktorého som sa žiaľ osobne nemohol zúčastniť, ale viem, čo sa tam riešilo a je tu jedna téma, ktorá sa tam tiež spomínala a síce majáky. Je potrebné, aby európsky výskum e, bol v popredí a to iba sa nám podarí, ak budeme mať e, naozajstné majáky. Máme tu jeden projekt ITER, ktorý nie je iba európsky projektom, ale môže sa stať takýmto e, možno negatívnym európskym majakom, ale potrebujeme pozitívne takéto signály, takéto majáky, na ktoré budeme môcť byť hrdí v našom výskume, ktoré považujeme všetci za dobré, ktoré všetci podporujeme. Aj kolega Turmes, v každom prípade Galileo je takýmto príkladom a budeme musieť na tom ešte ďalej intenzívne pracovať. Ďakujem. Ja ich danke auch für bericht. Ďakujem pekne, hovorí pán Rubich. A ja chcem sa poďakovať za túto správu. To, čo sa včera zorganizovalo, e, nebolo iba otázkou jednej metódy pre všetky oblasti. Um, ide o rozdiely medzi inštitúciami, ako sú univerzity, výskumné inštitúcie, malé a stredné podniky, ktoré sa venujú výskumu. Musíme tu pre každú jednu oblasť vytvoriť e, akýsi postup na mieru. A druhá vec e, je to načasovanie Ehm, časy sa zrýchlili a isté, že v malých firmách, ktoré sa e, zameriavajú na výskum e, ehm, ochorení biotech, e, tieto potrebujú napríklad 30 dní a potom sú iné firmy, ktoré potrebujú iba 24 hodín, ale potom sú tu ešte rozsiahle projekty, ktoré možno potrebujú až 50 rokov a ten proces spojený s koordináciou takýchto postupov je úplne odlišný. Ďalej pán Nistleroy. Voorzitter, dank u wel. Uh, ook heel kort. beetje... Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, len veľmi stručne. Eh, niekoľko pripomienok. Viem, že nemám malo, čas, máme malo času. Na tom vypočutí včera zaznelo, že je obrovská potreba priamo v teréne mať niekoľko možností, aby si ktorí mohli vybrať, či si zvolia paušal alebo nejaký iný spôsob platby. Domnievam sa, že to, čo predniesla pani Karvaľov v úvode e, tejto rozpravy, je e, veľmi dobrým nápadom a môže to prispieť k zavedeniu pozitívnych tradícií. Ide tu skôr o výsledky, nie až tak o postupy. Ešte dve ďalšie pripomienky. Ja som si prezrel kompromisné návrhy, ale myslím si, že ak sa budú zameriavať takým smerom, ako nám bolo prednesené, podľa mňa sú priateľné ešte posledná vec. Za včerajšieho vypočutia sme sa dozvedeli, že potrebujeme väčšiu mieru flexibility O to žiadajú všetci, viac informácií, flexibility a tak ďalej. Okrem toho musíme zosúľadiť tieto kroky s finančným um, nariadením. Bude tu veľká potreba politického vyhodnotenia týchto krokov. Nemali by sme to podceňovať. Ja som za to, aby sa navýšilo uh, prípustné riziko chyby, ale mali by sme tomu venovať dostatočný čas. Nemôžeme to zanedbať. Teraz má slovo komisia, ak by chcela vystúpiť. Ďakujem pekne, iba stručne. Ďakujem pani Karvajo aj všetkým spravodajcom a poslancom tohto výboru za užitočnú prácu, ktorú odviedli na tejto správe. Okrem poďakovania by som rada povedala to, čo povedal e, generálny riaditeľ včera o vypočutí. Oceňuje ho a komisia sa bude snažiť presadiť mnohé opatrenia, aj dlhodobé, ale zdôraznil aj fakt, že má v úmysle zjednodušiť isté záležitosti už pred koncom roka a budeme veľmi radi, keď tento výbor nám poskytne svoju podporu v týchto plánoch. Ďakujeme. Ďakujem pekne, pani Karvalho. Chcete ešte v krátkosti? Len stručne by som poďakovala za všetky pripomienky. Na ich základe a na základe dodatočných konzultácií a vypočutí, ktoré sa odohrali na základe dvoch stretnutí, ktoré zorganizovalo španielské a belgické predsedníctvo, som teraz v situácii, kedy budem schopná navrhnúť kompromisný návrh, rozošlem kompromisné pozmeňujúce návrhy tento týždeň, dnes alebo zajtra a poprosím stretnutie tieňových spravodajcov budúci týždeň v Štrasburgu. Ďakujem všetkým kolegom. Teraz nemám čas sa venovať podrobnostiam ich pripomienok. Obmedzím sa na poďakovanie za odvedenú prácu a za podporu. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, tým pádom sme uzavreli tento bod. Máme ešte 3 minúty na ďalší bod na našom programe. Pani Tikau, stihneme to? pretože inak ho musíme presunúť. Pani Tykau, myslíte, že za 3 minúty to stihneme? Skúsme to, inak e, to budeme musieť zaradiť inokedy na program. Sú tu totiž kolegovia, ktorí prišli iba hlasovať. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že e, stratégia EÚ eh, pre oblasť Čierneho mora si zaslúži viac ako 3 minúty. Eh, môžeme s tým začať teraz, ale mm, zrejme aj kolegovia sa chcú vysloviť. Táto stratégia eh, bola spustená v roku 2007. Komisia vypracovala správu v roku 2008 tu nehovoríme o stratégii, ale o synergii, pretože ide tu o viacero európskych politík, ktoré sa budú uplatňovať a realizovať v oblasti Čierneho mora. Hovorím na, o, o energetickej politike, politike pre výskum, dobrého susedstva, ďalej politika pre rozširovanie, ak máme na mysli aj Turecko. V regióne Čierneho mora sú krajiny, s ktorými má EÚ strategické vzťahy. Myslím na Rusko, mám na mysli aj Ukrajinu. A v našom v našom stanovisku budeme hovoriť o troch oblastiach. Energetika, výskum a priemyselná politika. Chcela by som spomenúť, že Európska únia stanovila tri partnerstva. Partnerstvo, ktoré sa týka životného prostredia. E, toto partnerstvo bolo vytvorené v marci tohto roku a Rumúnsko je spolu zodpovedné za jeho vytvorenie. Potom partnerstvo pre energetiku a potom partnerstvo, ktoré sa týka dopravy. E, za toto partnerstvo bude zodpovedať Grécko. Čo sa týka energetického sektoru, tu treba spomenúť, že región Čierneho mora má strategickú pozíciu, pretože eh, je blízko regiónu Kaspického mora. Región Čierneho mora zohráva veľmi dôležitú úlohu pre energetickú bezpečnosť EÚ a pre diverzifikáciu zásobovacích zdrojov pre energetiku EÚ. Existuje jeden veľmi dôležitý projekt, energetický projekt a mám na mysli projekt Nabucco. Je to projekt, vďaka ktorému sa budú diverzifikovať um, energetické zdroje EÚ. Tento projekt by sa mal um, zrýchliť, pretože existuje aj rozpočet na tento projekt a dúfame, že v tomto projekte sa bude pokračovať. Severný koridor je takisto veľmi dôležitý na to, aby sa diverzifikovali energetické zdroje a ich prísun do EÚ. Takisto by som e, rada zmienila aj projekt, ktorý sa nazýva Agri a potom projekt, ktorý sa nazýva PEOP. vďaka ktorému sa vytvorí energetická infraštruktúra, aby sa dostali energetické zdroje e, z regiónu Kaspického mora do EÚ. Čo sa týka výskumu, Veľmi dobre vieme, že mm, od roku 2009 do roku 2011 bude fungovať projekt v, v rámci e, mm, v rámci SEP, ktoré, ktorý má zlepšiť e, vedecké, vedeckú prácu. V šiestich krajinách regiónu Čierneho mora sa nachádza 9 inštitú, pardon, 19 inštitúcií, ktoré sa zaoberajú výskumov. Takisto by som chcela povedať, že Európska komisia práve oznámila, že sieť Giant bude rozšírená aj na región Čierneho mora. Tieto krajiny budú môcť byť časťou, zúčastniť sa na živote vedeckej komunity. Myslím si, že tieto projekty sú veľmi dôležité a my sme dnes mali mať prvú výmenu názorov, ale ako som už povedala, tie tri minúty, ktoré mi boli pridelené, nestačia, ale možno po hlasovaní moji kolegovia budú mať možnosť e, vyjadriť sa, pretože región Čierneho mora je veľmi dôležitá, e, veľmi dôležitý pre, európsky, pardon, pre ekonomický a sociálny rozvoj EÚ. Je to kľúčový sektor, e, ako energetický sektor, dopravný sektor, takisto aj pre výskum a pre ekonomický a sociálny rozvoj. Preto si myslím, že táto téma si zaslúži serióznu diskusiu. Ďakujem pekne za tento váš úvod. A ešte by som dal slovo kolegovi Odimu, pretože on sa ešte prihlásil. Nech sa páči. Len veľmi stručne ja chcem e, poďakovať za prácu, ktorú odvedla naša kolegyňa. E, Európska komícia od roku 2007 vlastne má Európska komisia záujem na tomto regióne, lebo po vstupe Bulharska, Rumúnska do EÚ máme vlastne e, istú fasádu tohto mora a e, Európsky parlament musí tlačiť Európsku komisiu, aby vyvinula e, väčšiu ambíciu v tomto regióne. Ďakujem pekne. Nevidím nikoho ďalšieho, kto by sa hlásil. Ďakujeme, že sme to mohli takto vtesnať. AFED chce zorganizovať vypočutie, aj my ešte niečo také prehodnotíme na E, tento mesiac. E, teda je to v každom prípade aktuálna téma, budeme sa jej venovať aj naďalej. Ďakujem pekne a týmto prejdeme k ďalšiemu bodu. Pani Tikau sa ešte hlasí o slovo. Prepašte, nevšimol som si vás, prepačte. E, da, domnule președinte, vreau să mulțumesc. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať pánovi Odimu za to, že sa ujal slova. áno, prišiel čas na to, aby tento región dostal väčšiu dôležitosť, väčší význam a dúfam, že budeme môcť zorganizovať vypočutie v septembri vo výbore ITRE a uh, ja naozaj budem privítať, privítam príspevky našich kolegov, pretože je to dôležitá téma a je to región, ktorý príspeje k ekonomickému, sociálnemu rozvoju, ale aj k stabilite v tomto regióne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegovia, teraz prejdeme k hlasovaniam. Máme síce len veľmi málo času, ale predsa len si dovolím ešte jednu krátku poznámočku, ak dovolíte. A keby ste mi mohli venovať trošku pozornosti, prosím. Kolegovia, na tomto mieste by som rád privítal medzi nami kolegyňu, ktorá e, dlhšie medzi nami nebola, pretože bola chorá. Veľmi sa teším, že je opäť medzi nami. Je to pani Jotan Ciseli a srdečne vás medzi nami vítam. Veľmi sa tešíme, že ste sa medzi nás vrátili. Glauben Sie, das ist vielen von unseren Anliegen. Prosím, verte mi, že e, je to skutočne pocit, ktorý zdieľame viacerí, že sme vás, e, skutočne ste nám chýbali. Je to skutočne od srdca takto povedané. Teraz však prejdeme k hlasovaniu. Najskôr o rozpočte od pani Hercog. Je to veľmi komplikovaný postup. Dúfam, že sa nám podarí to zvládnuť. Máte, prosím, v prvom rade všetci hlasovacie kartičky? Abstimmungskarten haben Sie mit? Preveríme, či hlasovacie zariadenie funguje. Budeme hlasovať e, o tom, či ste spokojní, aby sme opäť začali pracovať, alebo či by ste radšej mali prázdniny, kto je za, kto je proti. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Wir haben zu viele Mitglieder. Máme tu príliš veľa členov, ktorí hlasovali, príliš e, veľa poslancov za EPP je za pokračovanie prázdnin. Äh, e. Teda štyria z EPP, jeden zo zelených je naviac, e, z EFD jeden naviac a z nezaradených je tiež jeden naviac. Prosím, pri hlasovaní si dajte na to pozor. Takže začíname. Prvé hlasovanie čísla pri rozpočte, ak dovolíte, budem hovoriť z nich iba tie dve posledné číslice. Teda je to vždy 61 a niečo ďalej. Teda teraz budeme hovoriť o náboru 61 00, teda iba 00, kto je za tento ústny pozmeňací návrh, kto je proti, zdržali sa schválené. Teraz 01, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 02. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 03. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 04. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 05. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 06. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 07. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 08. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz kompromis číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz prichádzame k návrhu číslo 6810. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 6109. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6110. Kto je za? Proti? Zdrželi sa schválené. Jedenáctka, kto je za? Proti? Zdrželi sa schválené. Dvanáct, kto je za? Proti? Zdrželi sa schválené. Trináctka, kto je za? Proti? Zdrželi sa schválené. 14, kto je za? Proti? Zdrželi sa schválené. 15, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 61,72, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz prechádzame Budeme teda hlasovať na horu 61.16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 17, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 61,73, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 61,18, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 19, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61.20 a 68.15, sú rovnaké, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 61.21 a 68.16 sú rovnaké, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Opäť rovnaké návrhy 61.22 a 68.17, kto je za, proti, zdržali sa, schválené opäť rovnaké, 61, 23 a 68, 18, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 61, 81, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 61, 25, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Teraz 24 a 68, 19, tie sú rovnaké, kto je za, proti, zdržali sa Schválené. Opäť rovnaké návrhy 61.25 a 68.20. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 61.27 a 68.21. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 61.28 a 68.22. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Teraz 29 e, a 23 sú rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Teraz sú rovnaké návrhy 61.30 a 68.24. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 61.31 a 68.25. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 61.32 a 68.25, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 61.33 a 68.27, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Neuveriteľné. 61.34 a 68.28, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Môžeme hlasovať unblock? Pýta sa pán predseda. Môžeme hlasovať o celej tejto strane ďalšej? Nemá nikto nič proti tomu, ak budeme hlasovať o celej strane od 61.34 až po 61.38? Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Môžeme aj ďalšiu stranu takto poňať? 68.40 až 68, 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené 68, 68-13. Číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 68, 68-13. Dvojka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Môžeme opäť hlasovať en bloc, pýta sa pán predseda, takže 68, 44, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 61, 74, eh, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 61, 75, kto je za? Proti? Zamietnuté. 61, 45, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 61,46, kto je za? Proti. Zdržali sa, schválené. Môžeme všetky ďalšie návrhy až do konca strany urobiť unblock, teda 61,47 až 68,47. až k návrhu 6843. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Tieto boli rovnaké. A teraz 6153. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 6154. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 6155. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 44, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 68, 14, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 61, 76, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 61, 78, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Môžeme opäť zhrnúť niekoľko návrhov dokopy. 61, 56 až 59. Dobre, amblok e, o týchto štyroch návrhoch. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 61,77. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 61, 60, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61, 61, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 68, 11, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61, 62, kto je za? Proti? Schválené. 4182, ústny pozmeňovací návrh, kto je za? Nie? Pán Bojtykofer, nech sa páči, pán predseda. Ja by som bol proti tomuto ústnemu pozmeňovacímu návrhu, pretože podľa mňa to, čo by sa navrhlo týmto pozmeňovacím návrhom, je už pokryté rozhodnutím, ktoré sme už prijali o odseku 080101 od pani Hercog. Bol to pozmeňací návrh 6125, ktorý podľa mňa pokrýva obsah tohto ústneho pozmeňovacieho návrhu, preto som proti tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Dobre, berieme na vedomie, že pán Butikofer je proti tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Tým pádom o ňom nebudeme hlasovať. Teda budeme hlasovať o pôvodnom návrhu 6182 bez ústneho pozmeňovacieho návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 63, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 64, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 65, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 2, kto je za? proti, zdržali sa schválené. 61, 66, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 61, 70, kto je za? Kto je za, prosím? Proti? Zdržali sa schválené. Rovnaký 61, 67 a 68, 45, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 61, 68, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Záverečné hlasovanie nebude. Teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. Blahoželáme pani Herco, ktorá tu už práve teraz nie, ale preto len blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohto dokumentu. Teraz prejdeme ku kolegyni Fan Bremt a k jej správe a hneď prejdeme k hlasovaniu. Najskôr Pozmeňovací návrh 24. E, je tam ústny pozmeňovací návrh. Kto je za? Došlo k chybe. Prepáčte, pomýlil som sa, hovorí pán predseda. Mm, zabudol som na číslo 4. Najskôr pozmeňujúci návrh číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 20 pardon, teraz 5, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. A teraz 23, kto je za? Prepášte, tento návrh odpadá. Ďakujeme. Teraz 24. Ústny pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 6. Kto je za? Proti? zdržali sa schválené. 26, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 27, hlasovanie po častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 28, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 38, hlasovanie po ak e, prvá časť to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 43, kto je za, proti, ešte raz. 43, kto je za? Proti? Musíme to preveriť, prepačte. Teda preborujeme číslo 43. Otváram hlasovanie. Máme troch poslancov na viac zo skupiny EPP, jeden zo zelených je na viac, Prepašte, ale hovorí by to toto zariadenie a zrejme asi klame. To ale predsa nejde, teraz hlasuje niekto úplne iný, ešte navyše zo zelených, ešte stále je niekto navyše zo zelených. Prepačte, ale niektorí z nás sú tu dvakrát dvojito. No, to je neslychané takýto postup. Pán Langen, prosím, stiahnite túto vašu pripomienku. Ešte stále je tu jeden poslanec zo skupiny EPP naviac, jeden zelený naviac, dvaja z EFD sú naviac a jeden nezaradený je naviac. Nemôžeme pokračovať bez toho, aby sa to vyrovnalo. Jeden zelený je naviac, dvaja z EFD sú naviac a jeden nezaradený je naviac. Myslím si, že môžem povedať, že som veľmi rád, že máme niektorých kolegov, ktorí sa k tam pridali v tomto hlasovaní. Dúfame, že to bude pokračovať aj po tomto hlasovaní. Sme tu len traja. Viem, že v mnohých mysliach kolegov sú aj viacerí zelení, ale predsa len zariadenie eh, sa míli. Prepašte, ale nemôžeme pokračovať hlasovaní, pretože tie počty nesedia. Zariadenie mi hovorí, je to počítač, isté, že môže sa aj míliť, ale hovorí, že je tu jeden zelený naviac, dvaja skupiny EFD sú naviac a jeden z nezaradených je tu naviac. Buď sa to vyrieši, alebo to budeme až do zajtra. Also wir stimmen nochmal ab. Einverstanden, vielleicht hat die Maschine ein... Takže budem hlasovať ešte raz. Možno sa predsa len zariadenie pomýlilo, teda ešte raz. Otváram hlasovanie a teraz hlasujeme. Ja, es ist Problem gelöst. A teraz sa ukazuje, že máme rovnaký problém. Ja to nedokázam nejako vyriešiť. Máme tu počty 54 k 53. Teda budeme hlasovať dvíhaním rúk. To bude možno jednoduchšie. Sekretária teda bude počítať. Všetky zariadenia sa vypínajú. Prosím, dvihnite ruky, kto je za tento návrh. Ďakujem, kto je proti. Zdržal sa niekto? Nikto. To je dobre. Teda 22 za, 24 proti, tým pádom je návrh zamietnutý. Dúfam, že všetko bolo v poriadku, že sa to prepočítalo a spočítalo správne. A teraz prejdeme ku kompromisu číslo 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 45. Kto je za? Prepáčte, hovorí pán predseda. 45 s ústnym poznacím návrhom, to je za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 46, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis číslo 6, to je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 51, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 53. Je tu nový pozmeňovací návrh, ústny od pani Ek. Ktorý ho pre, kto ho predniesie, prosím, máte ho pred sebou. Čierne na bielom. Nech sa páči, pani Van Brent. E, prečítam to. Myslím si, že všetci tenoví spravodajcovia vedia, o čo ide, ale odlišuje sa od pôvodného návrhu v hlasovacom zozname a hovorí, že keď sa bude určovať toto zariadenie, musí sa zohľadniť, že ten čas medzi časom prihlášky e, a uchádzania sa o projekt a záverečným e, rozhodnutím nesmie presiahnuť 4 až 6 mesiacov v závislosti od produktu poskytnutého príjemcovi. To je jasné, teda budeme hlasovať o 53. ústny pozmeňovací návrh v takomto novom znení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 54. Ústny pozmeňovací návrh. Ústny pozmeňovací návrh 54. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 55. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 57. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 56. To odpadá. Osmička e, z rozpočtu. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Teraz úvodné ustanovenia číslo 8. Kto je za? proti, zdržali sa schválené. Kompromis 1, kto je za? Prepačte, ešte uh, úvodné ustanovenie 1 z rozpočtu, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Teraz kompromis 1, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Číslo 2 z rozpočtu, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 1, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Jedenáctka, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A 13, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 14, ústny pozmeňovací návrh, kto je za, proti, zdržali sa, Schválené. Trojka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh číslo 17 a 18 a blok, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A tým prichádzame k záverečnému hlasovaniu. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Closed. Končím hlasovanie. 49 hlasov za. Nikto nebol proti. 4 sa zdržali. Teda tento návrh bol jednomyselne schválený. Ďakujem všetkým predkladateľom, všetkým autorom, všetkým, ktorí na tom spolupracovali. Tým pádom sme vyriešili aj tento bod na našom programe. A môžeme prejsť k bodu 9 v pozmenenom poradí našich bodov. Ide o priemyselnú politiku po veku globalizácie. Teraz má slovo pán Lange. A iba on, nikto iný. Bol by som e, vám vďačný, keby ste v tichosti opustili miestnosť. Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Liebe Kolleginnen und äh, Kollegen, Vážení kolegovia, práve tu vytvárame novú priemyselnú a trvalo udržateľnú politiku. Mali by sme sa zamyslieť nad dvoma perspektívami. Na jednej strane je dôležité zdôrazniť úlohu priemyslu pri vytváraní hodnôt v EÚ. Tri štvrtiny vývozu e, z EÚ je charakterizova- sú charakterizované tým, že tento vývoz predstavuje priemyselnú hodnotu alebo priemyselné produkty, ale eh, často sa stáva, že priemysel je stigmatizovaný ako zastaralý, ako ten, ktorý znežisťuje. A preto potrebujeme radikálny obrad v priemyselnej politike, najmä keď sa pozrieme na e, inovačné procesy. No a potom je tu druhá perspektíva, a tou je to, že potrebujeme si udržať priemyselný základ tu v Európe. A takisto si potrebujeme udržať e, kvalitné pracovné miesta, na ktorých bude pracovať viac ako 50 miliónov osôb. Aj e, Tejto otázke sa treba venovať a musíme vypracovať novú priemyselnú politiku. Aj preto, lebo v budúcich rokoch budeme musieť čeliť novým výzvam. A takisto aj väčšiemu globalizačnému tlaku. Rodia sa nové trhy v nových krajinách, kde príde k veľkým investíciám. Preto by sme sa mali pokúsiť v tomto kontexte posilniť konkurencieschopnosť nášho priemyslu, aby vedel čeliť konkurencii. Nemôžeme sa pozastavovať len na nákladoch, ale musíme byť vodcami z technologického hľadiska, aby sme vedeli čeliť konkurencii. Ďalej je tu ekologická výzva. ak naozaj chceme nejak udržať to zvyšovanie zemsk- pozemskej teploty o 2 stupne, ak to chceme udržať v týchto hraniciach, tak by sme mali pracovať tak, aby sme šetrili zdroje a aby sme do po ovzdušia vypušťali menej CO2. Čiže e, mali by sme rozvíjať nové ekonomické sektory, ktoré budú zodpovedať e, takej produkcii, ktorá bude porovnať ekokompatibilná, ktorá bude mm, priateľská k životnému prostrediu. Ďalej, politická výzva. Dnes v súčasnosti vidíme, že na trhu práce e, sú isté problémy. V niektorých oblastiach chýba e, p, m, mm, vzdelaná e, pracovná sila No a takisto je tu aj demografický problém, starnutie obyvateľstva a nová demografická štruktúra si vyžaduje nové procesy, nové produkty a toto je výzva, na ktorú musíme odpovedať. E, tieto výzvy musíme teda všetkých zohľadniť a e, preto by sme mali konkretizovať novú definíciu priemyselnej politiky. Aj komisia v oblasti stratégie EU 2020 sa rozhodla, že zavedie iniciatívu takú hlavnú iniciatívu, pilotnú iniciatívu a 13. oktobra nám komisia predloží nový návrh. K tomu sa budeme snažiť eh, prijať stanovisko. Nová definícia priemyselnej politiky znamená, že sa zriekneme um, intervenčnej politiky teda takej politiky, ktorá e, nemôže byť všeliekom na všetky sektory. A potom by sme sa takisto mali vzdialiť od takej politiky, podľa ktorej my vytvárame nejaké rámcové podmienky a všetko necháme na trh. Táto politika musí e, mať horizontálny rozmer, kde budeme čeliť základným podmienkám a teda budeme ich rozoberať, ale na druhej strane budeme venovať zvláštnu a špecifickú pozornosť jednotlivým sektorom e, tento horizontálny prístup je dôležitý a preto treba rozvíť inovačné e, reťazce. My sme hovorili o rámcovom programe pre e, vývoj. A tento rámcový program nám e, ponúka nástroj, aby sme podporovali vývojové reťazce a aby sme zlepšili európsku priemyselnú produkciu. Potom je tu druhý bod a to optimalizácia zdrojov. V posledných rokoch sa produktivita práce veľmi silno zvýšila, ale produktivita zdrojov, alebo teda využitie zdrojov, sa príliš nezlepšila. Ak chceme byť na vrchole technologického rozvoja, tak musíme sa zamerať práve na tento cieľ. E, mali by sme mať aj ukazovatele, indikátory, aby sme vedeli zmerať jednotlivé tendencie. Podniky by mali e, zmerať a hodnotiť svoju vlastnú efektívnosť v porovnaní so zdrojmi a optimalizovať. Zdroje znamenajú um, súroviny. A v predchádzajúcich týždňoch sa o tom aj na verejnosti diskutovalo. Ho, diskutovalo sa o vonkajšom zásobovaní súrovinami. E, sú tu veľmi silní konkurenti. A niekedy sa dokonca vytvárajú aj monopoly. Napríklad e, v oblasti ocele Eh, mono, tam monopol dosiahol až 70 eh, o podielu. Musíme byť pozorní na vytváranie monopolov a takisto musíme pozorne sledovať, ako priemysel môže riadiť tieto zdroje. Takisto uh, môžeme začať zdroje do recyklačného cyklu A potom e, je tu napríklad otázka e, vytvorenia e, geologickej databázy EÚ, aby sme zistili, ktoré súroviny sa najviac nachádzajú na našom území. Je to dôležité pre priemysel z dvoch dôvodov. Po prvé, dodávky energie a po druhé, ochrana klímy. A samozrejme, toto otvára aj nové možnosti na vytváranie pracovných miest. Aj v tejto oblasti by sme mali viac zasahovať. No a potom musíme e, samozrejme dohľadať aj na reštrukturalizáciu. Samozrejme, nemôžeme si zachovať všetky priemyselné štruktúry, Niekedy eh, teda v takých, um, v takých prípadoch eh, treba niekedy hasiť krízu. V metalurgii a v oblasti ocele sa nám podarilo eh, začať s inteligentnou reštrukturalizáciou sektoru. Mali by sme sa správať podľa tohto prípadu. Nemali by sme zasahovať neskoro, keď už e, sa problém ťažko rieši, ale mali by sme zasahovať ešte predtým, aby sme podporovali reštrukturalizáciu a zároveň zachovávali pracovné miesta. A práve fond na reštrukturalizáciu by mohol byť nástrojom, ktorý treba zvalorizovať. E, a to mohol byť zasahovať na všetkých úrovniach je dôležitý eh, aj pre tie najkvalifik najkvalifikovanejšie miesta. Tu vlastne eh, vstupuje do hry synergia medzi priemyslom a univerzitou a boloňský proces by mal podporiť tieto aktivity. Takže toto sú niektoré aspekty horizontálnej dimenzie. Ja som potom prišiel aj so sektorovými návrhmi v tomto pracovnom dokumente. Zvlášť v klasických sektoroch, ako napríklad doprava, ocel, námorná plavba, ale aj nové sektory, napríklad sektor pre veternú energiu, Ehm, išlo by teda o sektorový zásah, napríklad CARS 21 a potom iné iniciatívy. To všetko by malo byť systematizované ako záväzné ciele. A takisto treba uh, sledovať realizáciu týchto cieľov. Pracovný dokument obsahuje 15 návrhov. Teraz e, s nedočkavosťou čakám na diskusiu a na záver mi dovolte ešte jednu poznámku. Politika môže mať úspech len vtedy, ak podporuje integráciu. Mám pocit, že toto sa tu vo výbore nevždy deje. E, my máme digitálnu perspektívu, potom máme perspektívu pre priemysel, ďalej výhľad, eh, ekonomické výhľady a my potrebujeme viac integrovať európsku politiku a politiku členských štátov. Čiže článok 173 musí byť uvedený do praxe. Nemalo by žiadny mysel rozvíjať tieto aktivity. Ďakujem a čakám na vaše komentáre. Ďakujem, vážený kolega. Eh, Pripomínam vám, že o 11.30 nás navštívia dvaja belgickí ministri. Máme pred sebou ešte dva body, čiže to znamená, že o 11.00 sa musíme pustiť do ďalšieho bodu. E, mám tam napísaných 10 rečníkov e, k tomuto bodu, čiže prosím, aby ste boli struční. Ďakujem, pán predseda. Ja som si s pozornosťou prečítala pracovný dokument nášho spravodajcu a e, skonštatovala som, že tento nový prístup e, k priemyselnej politike v Európe sa orientuje na tých 15 bodov. Ja sa trocha obávam, že nakoniec zase budeme mať len zoznam zbožných želaní a e, že sa k ničomu nedostaneme. Bolo by to, bola by to škoda, pretože toto je naozaj významná správa. Uh, teraz musíme odpovedať na krízu. Uh, ja by som chcela spomenúť tri zásadné body. Poprvé, zhodnotenie uh, európskych odvetví. EÚ musí definovať svoje priority a sústrediť sa na ne. Samozrejme, popri tom musí pokračovať v hlavných technologických programoch, ktoré si vyžadujú úsilie na európskej úrovni. Treba poskytnúť isté usmerňovacie línie pre tie odvetvia, ktoré najviac rastú. Spravodaj sa o tom rýchlo hovoril. Čas diskusie sa týka toho prístupu, ktorú musíme prijať. Sektorový prístup a horizontálny prístup. Obidva sú dôležité. Ďalej sú tu spoločné témy, ktoré majú dopad na sektor, to je horizontálny prístup, no a takisto treba sledovať aj tie hlavné projekty a to je sektorový prístup. Všetci naši partneri a svetoví konkurenti robia to isté. A Americ- Existuje americká stratégia ohľadom inovácie. Začal s ňou prezident Obama v auguste 2009. Tam sa stanovili sektorové priority, najmä v ekologických automobiloch a v zdravotnej opatere. Ehm, PCRD je takisto dôležité. Nemôžeme dnes zvyšovať náš rozpočet Eh, musíme to dať do priorít, ktoré budeme definovať. No a potom, keď budeme definovať naše finančné nástroje, tak mali by sme spomenúť aj rizikový kapitál, čiže vlastné zdroje. A nemali by sme váhať k to, uh, ohľadom uh, zadlženia sa hla veľkých projektov, lebo bude to neskôr zhodnotené. Uh, keď hovoríme o inovácii, treba treba, uh, netreba sústrediť len na eh, klasický priemysel, na tradičný priemysel. Musíme samozrejme ho zachovať a eh, inovácia sa bude môcť odraziť v produkcii iba vtedy, keď bude mať e, silný tradičný priemysel a keď sa bude nachádzať na teritoriu EÚ. Čiže toto sa doplňuje inovácia a tradičný priemysel. Je to faktorom pre konkurencieschopnosť jednotlivých podnikoch. EÚ musí byť takisto atraktívna a na to, aby bola priťažlivá, musíme sa vyhnúť toho, tomu, aby sme mali príliš veľké administratívne záťaže. E, musíme ich odstrániť Máme predsa na to politiky, stále hovoríme o zľahčení administratívnych záťaží. Mali by sme však prestať rozprávať a musíme na tom efektívne pracovať. Takisto definícia e, inovácie, ktorá nie je len technologická. Je to tvorivosť inovácie, je to marketing, je to design, aj ďalšie netechnologické oblasti. Spravodajca takisto zdôraznil, že e, potrebujeme vzdelávanie na vysokej úrovni, mm, Čiže mali by sme podporovať toto vzdelávanie. No a po tretie, na záver, zlepšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu um, a taká voluntaristická zahraničná politika je dôležitá hospodár, loajálna hospodárska súťaž v EÚ. Nemôžeme spochybňovať pravidlá, ktoré už existujú, ale musíme zohľadniť aj to, čo robia naši konkurenti. A musíme sa lepšie prispôsobiť tomu, čo oni robia. EÚ nemôže fungovať len v rámci vlastných hraníc. Um, EU si musí uvedomiť, že nie je jediná zóna vo svete, kde sa kontroluje štátna pomoc. V iných štátoch na svete sa to robí a EU to nechce robiť. Čiže ak sa chceme vynúť tomu, aby podniky odchádzali z nášho o, územia a, a aby sme sa vyhli delojálnej konkurenčnej súť, e, hospodárskej súťaži, musíme sa prispôsobiť tomu, čo sa robí aj inde. Um, EÚ vytvorila jednotný e, trh, ale treba e, zavádzať recipročné e, opatrenia aj v ekologickej oblasti a v oblasti verejného obstarávania. EÚ má bohaté know-how a know-how znamená made in. Mali by sme sa naučiť vyvážať kvalitu našich výrobkov. Musíme vedieť predať kvalitu našich výrobkov za hranicami. Ak EÚ nevyužije to, čo vie robiť, tak ostatní to využijú. No a na záver prístup k zdrojom, k surovinám. Toto je základná otázka. Komisia práve definovala zoznam 14 kritických surovín, ich spotreba by sa mala v budúcich rokoch trikrát zvýšiť. Um, tieto suroviny sú koncentrované v obmedzovanom, poč- obmedzenom, e, obmedzenom počte štátov, Kongo, Čína a tak ďalej. E, paralelne by sme mali viesť aktívnu diplomáciu, aby sme bojovali proti e, takémuto obmedzovaniu zdrojov a takisto by sme mali posilniť našu politiku valorizácie odpadu, pretože je to možnosť, ako vyvážiť ten deficit zdrojov. A teraz naozaj už nakoniec, pán predseda, um, ide nám aj o ekológiu, ide nám o zelenú ekonomiku. Mali by sme sem automaticky začleniť aj ten e, ekologický rozmer do rozhodnutí, ale malo by to byť udržateľné pre európsky priemysel. Ďakujem. Kolega Šacimakakis, ďakujem pekne. Rád by som poukázal na to, že pani Grostet e, e, jej padne ľahko hovoriť o priemyselnej politike ako spravodajca Lange, pretože vo Francúzsku už dlho veľmi jasne e, sa hovorí o priemyselnej politike a v iných krajinách, ako napríklad v Veľkej Británii alebo v Nemecku, e, to padne o niečo ťažšie. Ale súčasná finančná kríza nám predsa len nás primela k tomu, aby sme sa venovali tejto špinavej téme, aby sme ju neobchádzali, aby sme z nej urobili lokomotívu Európy. Môžeme byť na to hrdí. Ja som veľmi rád, že môžeme otvorene hovoriť o takejto priemyselnej politike. Spravodajca, ktorého by som rád podporil, to uviedol vo svojom príspevku, potrebujeme udržateľný rozvoj priemyselného základu, potrebujeme reštrukturalizáciu finančného trhu, na to, aby sme mohli ďalej rozvíjať tento finančný základ. A tu je dôležitá inovácia. Pán Lange, musím povedať, že e, vnímam niektoré veci vo vašej správe aj kriticky. Napríklad nemôžeme e, napríklad e, príliš dirigovať a byť protekcionistický. Máme aj dobré výrobky, napríklad v oblasti automobilového priemyslu. Tam máme e, v niektorých prvkoch e, dokonca až 80 svetovej výroby. Tu nepotrebujeme žiadny protekcionizmus, potrebujeme čo najlepšie výrobky. Musíme sa skôr pozrieť na to, aby trhy, trhové sily nám ukázali tú najlepšiu technológiu. Neustále sa presvedčame, že máme tu predpisy z Európskej komisie, ktoré sú veľmi presné, Dostali sme pokyn, že je potrebné znižiť emisie o 38, niečo percenta do takého, takého roku. Takéto predpisy nič neprinesú. Musíme dbať o to, aby sa využívali čo najlepšie technológie a aby sa takéto dokázali na trhu presadiť voči trhovým silám. Pani kolegyňa Grosted hovorila o tom, že výskum má najväčší podiel, ale iba ak dáme do popredia inovácie. Budeme schopní predávať iba to, čo bude inovatívne. Teda to, čo v rámci rámcového programu 8 by sme nemali obmedzovať. Udržateľnosť, pán Lange, tu e, isté nie som sám, keď poviem, že s vami súhlasím, to musí byť e, jedna z tých hlavných e, bodov do budúcnosti, ale to znamená aj zvýšenie efektívnosti. Udržateľnosť znamená aplikácia Um, najnovšie technológie a lepšie využívanie zdrojov. Aj toto je priemyselný prístup, ktorý bude vytvárať nové inovatívne produkty. Musíme sa snažiť aj o to, pán Lange, aby sme nemali len vhodné predsavzatia, ale aby sme robili aj kampaň. Komisia uh, sa venuje niektorým témam dosť rozsiahlo, čo sa týka napríklad ochrany nefajčiarov uh, to však ide iba o kampane bez, nejaké nor, bez nejakých noriem, bez nejakých konkrétnych cieľov, aby sa zmenilo správanie na trhu. A toto by sme mali sa snažiť viac presadiť. Ale nesmieme potláčať a zabúdať na malých hráčov na trhu, pretože tí najmenší trpia najviac pod veľkou byrokratickou záťažou, ktorú spôsobuje čiastočne Európska únia. Musíme dbať o to, aby tieto byrokratické prekážky sme búrali. Súhlasím s pani Grostet ktorá tvrdí, e, že značka Made in je dôležitá. Musíme byť hrdí na naše výrobky. E, Oblasť e, Európskej únie nemá takúto povinnosť označovať svoje výrobky, kde boli vyrobené v Spojených štátoch. To, to je v Japonsku, v Číne, tam to tak funguje, u nás nie. Podľa mňa to je nepochopená politika a preto som jednoznačne za takúto značku. A posledná vec, musíme e, sa orientovať e, na také tie vlajkové produkty. Iba tak totižto európske firmy budú dostatočne presvedčivé na trhu. Napríklad Airbus, e, v tomto sa nám podarilo na globálnom trhu sa presadiť a získať výhodu na konkurenčnom trhu. No a v neposlednom rade je potrebné komunikovať s našimi občanmi. O týchto veciach je potrebné viesť dialog, aby o tom občania vedeli. Som si istý, že sa nám to podarí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán kolega Butikofer. Ďakujem, pán predseda. Ja by som najskôr rád uviedol, že tento dokument eh, pána Langeho považujem za veľmi dobrý základ na diskusiu. Je tam E, spomenutých mnoho aspektov a myslím si, že je nevyhnutné a správne takto postupovať, pretože priemyselná politika, keď ju chceme skutočne tak vážne brať, ako to požaduje pán Lange, sa nám nepodarí dostatočne úspešne rozvinúť, ak naša pozornosť bude príliš e, obmedzená, pretože je tu e, niekoľko dôležitých spoločenských rámcových podmienok preto, aby obsiahli túto priemyselnú politiku. A ak sa nemýlim, pán Lange, aj vy sa snažíte hovoriť v tomto duchu. Ja by som bol rád, keby e, sa nám podarilo vyvinúť e, v tejto diskusii niečo ako víziu budúcnosti európskeho priemyslu. Myslím si, že e, by to nebolo zbytočné, pretože by to prispelo k tomu, aby sa táto téma stala e, celospoločensky rozšírenou, aby sa to podarilo presadiť. E, nie som si istý, či som dobre počul pani Grostet, ale ja by som v každom prípade nebol rád, keby priemyselná politika Európskej únie fungovala tak, že sa pozrieme, čo robia ostatní a potom povieme, že ich musíme nasledovať. Ale keď ostat, alebo keď ostatní robia niečo iné, nemôžeme ísť vlastnou cestou. Podľa mňa toto by nebol hrdý postup, pretože európska priemyselná politika sa nemôže e, odvieť iba v tieni ostatných, e, nemôže ich iba takto sledovať, e, musí byť sama priekopnícka. A ešte dve veci, tam si nesom istý, pán Lange, či sme na rovnakej um, strane modlitebnej knižky. Ide tu o vzťah e, európskej priemyselnej politiky ku globálnej priemyselnej politike. Európsky priemysel sa už e, formuje ako globálny priemysel. Najväčšia investícia, napríklad BAS, e, teraz prebieha v Číne. A oni sa ešte stále síce vnímajú ako európska firma, ale zároveň aj ako globálna firma. Myslím si, že v tejto súvislosti medzi globálnou pozíciou európskej priemyselnej sféry a európskym kontextom v tomto musíme formulovať o niečo jasnejšie. No a druhá vec, to sa týka otázky koherentnej a jednoznačnej priemyselnej politiky. Už to napokon spomenul aj kolega Šacimakakis, že tu existujú rozličné národné tradície. Ja si nie som istý, či jedným veľkým skokom sa nám podarí zo dňa na deň vytvoriť spoločnú európsku priemyselnú politiku. Ja by som bol skôr za to, aby sme sa sústreďovali na niekoľko zásadných bodov a potom sa im venovali intenzívnejšie. A pritom tvrdenie, že trhy na, sily na trhu sa požiada, postarajú o to, aby prežili tí najsilnejší, podľa mňa nie je vhodné. E, sú ľudia, ktorí tvrdia, že e, jadrová technológia je e, najsprávnejšia a predsa realita je iná, pretože na trhu fungujú aj dotácie. Teda nemyslím si, že antidirigizmus e, by nás nejakým spôsobom vzdialoval od reality. Ďalej, čo sa týka inovácií, tu súhlasím s postojom pani Grostet, ktorá to poňala tak zoširoka. Podľa mňa bolo vhodné, keby e, komisia, ktorá už rozvinula tento koncept, aby e, sme sa mohli zhodnúť aj na Centre pre inovácie a potom, aby sme nezabúdali tiež na hodnotenie vplyvu technológií. Okrem toho s tým súvisia aj zdroje, efektívnosť. To by som meral na produktoch a nie e, príliš na meradle firiem. Nebudem sa teraz vyjadrovať k všetkému. Čo sa týka napríklad otázky súrovín, Podľa mňa je dôležité e, presadiť transparentnosť trhov. Francúzsko sa ujalo takejto iniciatívy a spustilo ju napríklad e, železná ruda e, sa údajne ťaží, aby sa to potom využívalo na špekulácie. Podľa mňa je vhodné o tom hovoriť na európskej úrovni a venovať sa týmto témam. Musíme tiež prehodnotiť pomer medzi obchodnou a priemyselnou politikou. Čiastočne sa nám to podarilo v minulosti, e, aj keď sme trošku miešali tieto pojmy. A to podľa mňa nebolo vhodné. A ešte posledná vec, v bode 13. E, tento bod považujem za veľmi dôležitý, pretože tam sa hovorí o kvalifikáciách a tu považujem za dôležité, aby sa zohľadnila situácia mladých ľudí e, pretože v ich radoch je nezamestnanosť taká vysoká ako nikdy predtým. Ďalej starší ľudia v našich spoločnosti, aby sme to zohľadnili tiež demografický vývoj. No a v neposlednom rade je situácia mladých inžinierov. V Rostoku nedávno nová fabrika firmy Suslon, je to indická firma, ktorá vyrába veternú energiu a tieto otvorili prevádzku v Rostoku a šéf tejto prevádzky povedal, že idú do Nemecka, pretože chcú využiť vzdelávanie nemeckých inžinierov a technikov a pretože si to veľmi vážne. Ak sa dostaneme na takú úroveň, že budeme musieť dovážať technikov z Indie, tak sme sa skutočne dostali do veľkých ťažkostí. Teda preto chcem povedať, že považujem vzdelávanie za veľmi dôležité. Ďakujeme pekne. Teraz by sme eh, mali uzavrieť rozpravu o tomto bode, ak chceme mať priestor ešte na ďalší bod, ale máme ešte na zozname 10 ďalších rečníkov. Čo mám urobiť, kolegovia? Pýtam sa vás. Chcem eh, vás požiadať, či niektorý z vás by predsa len sa nemohlo vzdať vyjadrenia sa, alebo aby hovorili kolegovia iba kratšie. Možno by sme mohli ešte nejakých 6-7 minút tento bod preťahnuť, ale Máme ešte ďalší bod. Musíme dať možnosť aj ďalšej správy o 11.30, však máme hosti, ktorí prídu medzi nás. Ak súhlasíte, môžeme však aj pokračovať, mne je to jedno. Každý bude hovoriť tak dlho, ako chce a potom sa stretneme ešte popoludní. Chcem požiadať každého z vás, aby sme boli disciplinovaní. Nebudeme teraz hovoriť o faktických pripomienkach o postupe. E, ja navrhujem, aby sme dali slovo teňovým spravodajcom. Myslím si, že všetci čeňoví spravodajcovia už dostali slovo. Nie, ešte teňový spravodajca zo skupiny GUE nemal slovo. Dobre, tak najskôr teňový spravodajcovia. Peter. Je vais retirer mon intervention et je vais vous ja vám môžem poslať môj príspevok písomne, mailom, ale takto nemôžeme ďalej pracovať, pretože niektorí rečníci pracujú 10 minút a potom ostatní nemôžu hovoriť. Čiže konkrétne si to musíme zorganizovať, aby každá skupina mohla vystúpiť. Už tretíkrát skupina GUE nemôže hovoriť. Podľa mňa je dôležité, aby sme zorganizovali tieto veci teraz, aby sme sa dostali ďalej, ďalej ja môžem stiahnuť moje vystúpenie a pošlem to písomne. Nie, nie, nie, máte pravdu. Každá jedna politická skupina musí mať slovo. Máte pravdu. To je základné pravidlo. Všetci dostanú slovo, všetky politické skupiny a potom sa uvidí, ako ďalej. Teraz preskočíme tie politické skupiny, ktoré už mali slovo a najskôr dostane teraz slovo kolega Henen vaša politická skupina ešte nemala priestor. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že mm, budem mať dosť času, e, pretože teraz čelíme naozaj veľmi ťažkej situácii po kríze. Teraz e, sa môžeme pozrieť na veci inak. Buď e, obložíme tú horkú pilulku čokoládou, oblejeme ju, aby sme mohli pracovať ďalej, ale sú tu otázky, ktoré, o ktorých sme nehovorili. E, zaujímavé otázky tu boli spomenuté, napríklad priemysel, ktorý e, bude rešpektovať životné prostredie, to hej, ale nič sa nehovorí o sociálnom aspekte. To je rakovina, ktorá naozaj kazí celý priemysel. E, potrebujeme vlastne tú produktivitu zlepšiť ale pracovné miesta sa stále znižujú, aby sa, e, aby sa mm, urobilo zadosť akcionárom. E, jediný príklad u nás špeciál, e, špecifický podnik, ktorý sa špecializuje na filtre um, pre vesmírny priemysel, pretože Američania vlastne kúpili ten podnik, zobrali si patenty a zavreli brány tohto podniku. Um, e, stále tu ide len o profit. My nemôžeme mať uh, my môžeme mať len jednu priemyselnú politiku a to politiku odvahy, aby sme mali taký priemysel, ktorý najprv bude odpovedať, pod, zodpovedať na potreby nášho mm, obyvateľstva. Ja som za takú politiku, ktorá zohľadní potreby nášho obyvateľstva, ktorá, ktorá bude rešpektovať životné prostredie a takisto hovorím áno spoločnej priemyselnej politike, ktorá zohľadní rozvoj na celom našom území. A potom som za takú politiku, ktorá rešpektuje práva zamestnancov a takisto som za takú politiku, ktorá e, je finančne podporovaná Európou a členskými štátmi. Je tu jediný problém. To všetko e, protirečí záujmom trhu a takisto to protirečí Európskej ústave. Takže budeme, správame sa ako blázni a zmeňme ústavu. Prúbiš. Ďalší rečník Paul Rubich. <clears throat> Ďakujem pekne. Myslím si, že náš výbor ITRE by mal hovoriť viac o tom, ako našu priemyselnú politiku chceme strategické budúcnosti podporiť. A jeden z problémov hospodárskej krízy ukáza, že bonita a likvidita firiem eh, je obrovskou výzvou. A teraz eh, v procese sanácie finančnej situácie isté, že firmy majú na svojich pleciach veľkú záťaž a preto je tu tlak na mzdy a tiež na zisky. A ten sa ešte bude prehlbovať. Chcem poďakovať kolegovi Langemu, pretože on hovoril o tom, že v prípade zdaňovania musíme byť spravodliví. E, keď sa pozrieme na to, ako firmy a pracovníci sú zdaňovaní v Indii a ako naše firmy a naši pracovníci sú zdaňovaní v Európe, nemôžeme byť potom dlhodobo konkurenceschopní. Preto je dôležité, aby v procese zdaňovania sme sa zamysleli nad tým, či ten konečný zákazník by tiež nemohol znášať nejaké, nejaké bremeno zdaňovania, pretože inak e, ostatné e, produkty, ktoré e, prichádzajú na naše trhy, nie sú na rovnaké úrovni ako naše produkty a naši výrobcovia nie sú konkurenceschopní. Ďakujem pekne teraz kolegyňa Trautmann. Ďakujem, pán predseda. Keďže máme málo času, tak ja by som vyslala politické posolstvo uh, voči komisii. Uh, náš kolega odviedol výbornú prácu. Poprvé, uh, nachádzame sa v historickej politickej situácii, pretože sme po eh, kríze. Stratégia 2020 nemala dopad na Európanov a digitálny plán takisto nevytvár, nevytvoril veľkú nádej. Čiže um, mali by sme sa vrátiť k nádeji a to dopad na zamestnanosť. Je to transverzálna politika. Potrebujeme, aby priemyselná politika nebola e, vytváraná len na základe aktivít odvetví, pretože týka sa celého územia, celého sektoru komisie a ja chcem najmä spomenúť verejné obstarávanie, konkurencia a chceme mať e, dôveru komisie, ak máme vytvoriť nejakú koordinovanú politiku. Potom chcem e, zdôrazniť kľúčové sektory. Musíme sa zvlášť venovať sektorom, ktorý, e, ktoré sa nachádzajú v období zmeny, napríklad automobilist, automobilistický sektor a iné sektory potrebujem venovať zvláštnu pozornosť doprave, zvlášť železničnej doprave, energetike, ekotax a takisto potrebujeme e, sledovať e, digitálny sektor. Toto sú kľúčové sektory, ktoré by, pán predseda, mali vyvolať diskusiu o prostriedkoch. Môžeme to urobiť s našim rozpočtom? Určite nie, nebude to dostatočné. musíme vytvoriť vhodné fondy, aby v týchto sektoroch sme mali tú možnosť, aby európske podniky mali ako rozvíjať svoje patenty, ich know-how, kompetenciu. Podľa mňa táto kríza ukázala jednu vec a to, že sa z toho nedostaneme len e, s finančnými prostriedkami, ale potrebujeme predávať produkty. Ďalšie konkurenčné krajiny organizujú svoje trhy a e, vlastne tam nemôžeme presadiť našu konkurencieschopnosť. Mali by sme prestať byť naivní a mali by sme sa zorganizovať na európskej úrovni, aby to bolo v zájme EÚ, zamestnancov a nášho územia, aby sme e, bol, mali dôveryhodné postavenie v očiach občanov. Ďakujem. Keďže e, čas pokročil, teraz e, zakončím túto diskusiu. Možno sa kolegovia budú hnevať, ale nemôžem e, už s tým nič robiť. Teraz nám zostáva asi tak 20 minút, tak e, musíme nechať e, našej kolegyni posledných 20 minút. Viem, že niektorí sa nemohli ujať slova, ale snáď sa kolegovia dohodnú s koordinátormi ako by sme sa mohli, mm, ako by sme mohli vlastne zorganizovať tento rečnícky čas. Teraz dávam slovo mojej kolegyni uh, mojej kolegyni uh, ehm, Kolárskej Bobinskej. Ďakujem, pán predseda. Do I press well? Včera som dostala telefonát e, od sekretariátu a požiadali ma, aby som odložila svoju prezentáciu, pretože pán Lange e, mal odísť. Takže včera ma požiadali, aby som zmenila dátum mojej prezentácie, pretože pán Lange um, musel rýchle odísť. A teda ja som mala hovoriť prvá. A slúbili ste mi, že diskusia o mojej správe bude trvať minimálne hodinu. Ale vidím, že je to úplne inak a zostalo mi len 20 minút pre moju správu. Musím to povedať jasné. Od začiatku bolo jasné, že pre každý bod máme iba pol hodinu. Ale bolo to do- veľmi dobre z vašej strany, že sa to mohlo vymeniť. Ale teraz máme uh, taký problém, že máme 20 minút. A musíme to naozaj využiť, prosím, týchto 20 minút. Ďakujem, že ste e, poskytli tú možnosť, že sa to vymenilo. Ale teraz e, myslím, že potrebujeme čas. Nech sa páči. Máte slovo. Do you hear me now? Teraz ma už počujete? Takže budem hovoriť po anglicky. Vážený pán predseda, Najprv by som chcela poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pripraviť túto správu, najmä sekretariátu, poradcom a môjmu asistentovi. Chcem poďakovať komisii a e, generálnemu direktoriátu za e, spoluprácu a za to, že sme mali mnoho stretnutí, kde sme diskutovali o tejto téme. Takisto chcem poďakovať novým spravodajcom za ich vstupy a mnohým z vás, ktorí mi poslali komentáre. Lisabonská stratégia otvára novú, e, nové obdobie pre EÚ. A teraz nastal čas na to, aby sme prispôsobili naše ciele zmluve. Dnes Diskutujeme o prvej energetickej stratégii po Lisabone, ktorú pripravila komisia. Táto stratégia je veľmi dôležitým krokom k zavádzaniu článku 194. Toto je, táto končná stratégia by e, mala podporovať solidaritu a zodpovednosť. Žiadny členský štát nezostane izolovaný. Stratégia, ktorú pripravila komisia, chce posilniť politiku energetiky EÚ. Poprvé, e, vytvorenie spoločného energetického trhu. Po druhé, modernizácia a vytvorenie celoeurópskej štruktúry, infraštruktúry. A potom e, zlepšenie efektívnosti. Po štvrté, musíme vytvoriť synergie medzi vnútornými a zahraničnými energetickými politikami. Žiada si to zabezpečenie dodávok. No a nakoniec musíme podporiť výskum v energetike a v inovácii. Poprvé, e, za vytvorenie e, vnútorného trhu. Európska komisia potvrdia, že potrebujeme mať EU e legislatívu v tejto oblasti, a e, chcem povedať, že aplikácia druhého energetického balíka a ďalšia implementácia tretieho balíka sú naozaj e, veľmi dôležité. A tu komisia musí tvrdšie pristupovať k štátom a k podnikom, ktorí to ešte neimplementovali. Ehm, e, smernice by sa mohli zmeniť na nariadenia, ako sa to už stalo predtým. Takisto um, potrebujeme vytvoriť uh, vyšetrovanie alebo začať vyšetrovanie uh, v tejto oblasti. Uh, je to dôležité pre podniky a spotrebiteľov. Potrebujú uh, stabilné prostredie, uh, pretože uh, existuje obrovské množstvo kapitálu, ktoré sa investuje do energetických projektov. Ale takisto musíme reaktovať na problémy, uh, ktoré vlastne vznikajú, keď sa ne, neaplikuje európske právo. Komisia hovorí v správe, že potrebujeme veľké investície do energetických infraštruktúr. A komisia to jasne povedala, že e, vnútorný trh nebude správne fungovať bez veľkých investícií do európskej infraštruktúry. Úplne s tým súhlasím. Bez modernej infraštruktúry um, bude bezpečnosť Európy ohrozená. Um, mali by sme vytvárať celoeurópske plány a um, mali by sme nahradiť naše starnúce infraštruktúry, najmä v tých menej rozvinutých regiónoch. Ale komisia hovorí, že tu sú problémy. Jeden je administratívny a ďalší rozpočtový. Z administratívnej strany je jasné, že program ten i e, sa nestretol s našimi energetickými výzvami. Musí byť nahradený a nereformovaný. Potrebujeme jasnú prioritu a e, kritéria pre výber kľúčových projektov. E, teším sa na to, že komisia predloží v tomto zmysle návrhy a v novej spra- mojej správe sú mnohé návrhy. Rozpočtová otázka je väčší problém, najmä v sektore energetiky. Všetci vieme, že rozpočet je naozaj um, malý a je málo zdrojov. Potrebujeme však rozpočtové rozhodnutia a je dôležité, aby finančné výhľady po roku 2013 toto odrážali a dali viac e, finančných prostriedkov pre energetiku. Takisto potrebujeme ďalšie zdroje pre financovanie týchto nákladných investícií, napríklad e, záruky pôžičiek. E, nemôžeme sa spoliehať na investície súkromného a verejného partnerstva, ak sme to robili v ekonomických plánoch. Potom je tu téma energetického mixu. Um, členské štáty sa musia rozhodnúť ohľadom tohto mixu, uh, pretože je tu stále záväzok EU 2020 Sú tu rôzne poznámky v tejto správe k rôznym zdrojom, napríklad biomase. Ja osobne veľmi ma zaujíma uh, z, prírodný plyn z geologických zdrojov a myslím si, že návrh na pilotnú štúdiu na bridlicový zemný plyn by bolo veľmi užitočné e, vykonať. Čo sa týka interného trhu, myslím si, že prišiel ten pravý čas, aby sme návrh komisie z roku 2008 na vytvorenie trhu s obnoviteľnou energiou v Európe aby sme tento návrh zrealizovali. Na severe, kde je klíma iná a kde zemepisná šírka neumožňuje isté energetické projekty, by nemali byť tie isté ako na juhu, kde je dlhší slnečný svit. Samozrejme, kde je najviac veterno, zasa treba budovať iné obnoviteľné zdroje, Takže netreba sa riadiť národnými hranicami, ale tým, kde obnoviteľné zdroje a elektrárne budú najosožnejšie. Myslím si, že prechod od fosílnych palív k obnoviteľným palivám už je na čase, aby sa odohral. Komisia zdôrazňuje energetickú efektívnosť a úspory energie vo svojej správe sa tomu veľmi nevenujem, pretože existuje ďalšia správa v tomto výbore, ktorá sa venuje len tejto téme a dúfam, že komisia vezme do úvahy vo finálnej stratégii aj tieto body. A moja hlavná poznámka k efektivite je, že potrebujeme spoločnú metodológiu, kým nastavíme záväzné ciele. K záväzným cieľom by sme sa mali dostať len, ak sa dohodneme, ako merať a monitorovať národné ciele Teraz k energetickej bezpečnosti. Dôležitá je transparentnosť eh, u zahraničných partnerov a toto je jeden z kľúčových bodov správy. Je jasné, že externá a interná energetická politika sú prepojené. Väčšina nášho zemného plynu a ropy sa dovážajú spoza hraníc Európskej únie a týmto spôsobom by som rada videla pravidlá interného trhu rozšírené čo najďalej, aby zahrnuli zahraničných energetických partnerov. Tieto firmy, ktoré vstupujú na trh do EÚ, by to mali urobiť transparentne a legitímne a ropovody a iné rozvodné siete sú toho veľmi dobrým, dobrou ilustráciou. Tieto E, rozvodné siete by mali byť naozaj dobre legislatívne ošetrené. Teraz tomu tak nie je. Komisár Ettinger odpovedal na písomnú odpoveď, ktorú som predložila a bolo jasné z jeho odpovede, ktorú verejne predložil, že aj on sa o túto vec zasadzuje. Dovolte mi zdôrazniť, že transparentnosť treba aplikovať na všetky existujúce aj budúce rozvodné siede, nie len niektoré z nich. Záverom, pán predseda, zdôrazním, že Únia potrebuje dlhodobú víziu k energetickej politike a mali by sme sa ňou presunúť k jednotnej energetickej únii, kde budú vládnuť e, solidarita a zodpovednosť. Pán predseda parlamentu Buzek e, použil výraz energetická politika. Ďalšie výrazy existujú. Nech už to nazveme akokoľvek, čím skôr zrealizujeme túto víziu, tým lepšie. Táto stratégia je nastavená na 10 rokov a je správnym mm, krokom v tomto smere. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz pani Úskok. Uh, I did get the word. No. Ďakujem pekne. Ja by som chcela poďakovať spravodajkyni predovšetkým pani Skolárska Bobinská za jej prácu a tiež chcem poďakovať za to, že bola veľmi otvorená a v pripomienkam, že žiadala tiež e, o e, vylepšenia v mene deňových spravodajcov a v mene socialistov by som rada povedala, že táto správa má mnoho politických a pozitívnych prvkov. Napríklad súhlasím s tým, že Spravodajkyňa prikladá veľký význam implementácii existujúcej legislatívy členské štáty musia plniť svoje záväzky v už existujúcich smerniciach. To je veľmi dôležité pre energetickú politiku, aby bola úspešná. A tiež je dôležité, aby sme sa podelili na procese príjmania rozhodnutí. Je pravda, že energetická efektívnosť tiež zohráva dôležitú úlohu, pretože potreba energetickej účinnosti veľmi úzko súvisí s domácnosťami a zdrojmi a potrebujeme nové zdroje energie a tam e, existuje 100% politická dohoda o tom, že táto oblasť je dôležitá, ale zároveň sa veľmi málo robí v praxi. Teda je veľmi dôležité, že spravodajkynia toto zdôrazňuje, tento koncept energetickej účinnosti. Ja by som bola rada, keby sme dosiahli zlepšenie v oblasti udržateľnosti, eh, čo sa týka klímy a aspektov, ktoré súvisia so, spolu, so spotrebiteľmi. Ja to budem prekladať niekoľko pozmeňovacích návrhov v tomto zmysle. Čo sa týka politiky klímy, vývoj nových obnoviteľných zdrojov energie eh, je niečo, čo si zaslúžuje našu pozornosť. Eh, to sa spomína v správe ale tá rovnováha je trochu narušená s tradičnými zdrojmi energie. Tam totiž plyn ešte stále zohráva veľmi dôležitú úlohu. Ale obnoviteľné zdroje energie musíme naďalej zdôrazňovať a podporovať, pretože musíme jasne povedať, že politika v oblasti energetiky sa musí veľmi úzko prepojiť s politikou v oblasti klímy. To je dôležité pre priemyselnú politiku, o ktorej sme hovorili, je tiež to dôležité pre našu konkurencieschopnosť do budúcna. A energetická stratégia sa musí rozvíjať tak, aby nám umožnila presunúť sa z 20 na 30 v oblasti úspor emisí CO2. Teda ja budem prekladať niekoľko podmienujúcich návrhov a tiež musíme nájsť mechanizmus, ktorý zabezpečí cenu CO2, ktorá bude odrážať tie negatívne vplyvy. A tu musíme opäť prehodnotiť smernicu o energetickom zdaňovaní. Čo sa týka aspektov e, spotrebiteľských, je to síce spomenuté správe, ale nedostatočne vieme, že e, existuje nedostatok konkurencie na trhu, to znamená, že ceny pre spotrebiteľov sú príliš vysoké. Teda musíme e, prehlbiť transparentnosť e, tak, aby sme posilnili práva spotrebiteľov. Ale to môžeme povedať aj ešte jasnejšie. Môžeme do toho zároveň napríklad aj finančné produkty. Aj tu potrebujeme transparentnosť. Isté, že Musíme sa pozrieť aj na monopoly. A ešte posledná vec. E, veľmi sa mi páči to jasné vyhlásenie, e, že sú potrebné investície. Spomína sa to sa správe, ale je potrebné posilniť to ešte viac v súlade s úvodom, ktorý prednesla práve spravodajkyňa. Pretože ak sa má niečo udiať v tejto oblasti, nesmieme zabúdať na to, že sa ocitáme práve teraz v krízi a dlhodobé investície do infraštruktúr sú potrebné. Tieto veci sa dejú práve teraz a musia prebiehať v tejto oblasti, pretože je to tak dôležité pre ostatné oblasti, ktoré spadajú do tejto politiky. A Európska únia musí byť súčasťou poskytovania financovania Možno k tomuto by sme sa mohli ešte vrátiť v budúcnosti, aby sme ešte posilnili to, čo spravodajkyňa spomína vo svojej správe. Ďakujem. E, ďalší rečník. Ďakujem za slovo, za vynikajúco odvedenú prácu, otvorenosť a výmenu názorov počas práce na tejto správe. Vo všeobecnosti je to veľmi dobrý návrh správy. Veľmi súhlasím s dôrazom na implementáciu a existujúcu legislatívu na iniciatívy, ktoré sa týkajú interného trhu s energetikou a bezpečnosťou energetiky. Páči sa mi vaša práca, ktorú ste tu odviedli a budem veľmi stručný. Náš pozmenujúci návrh predkladá dodatočné názory o obnoviteľných zdrojoch, v zelenom transporte, financovaní a výskume a vývoji Venujeme sa aj energetickej efektívnosti v ňom a myslím si, že by sa to dal zapracovať, pretože napriek tomu, že vy ste veľmi dobrý návrh správy vykonali, je tu vždy miesto na zlepšenie. Ďakujem pekne, A ja budem sručný. Predovšetkým ďakujem spravodajkyni. Treba dodať ustanovisť, niektoré sa týkajú konkurencie, pretože ide o interakciu medzi regulátormi a tými, ktorí sa starajú o konkurenciu. Ja som za a transmisný systém je často štátny a verejne vlastnený a treba teda túto prenosovú sústavu zahrnúť. Ak je tu nejaká súkromná firma, potom neviem, či by takéto financovanie malo ísť súkromnej firme, ale ak ide o štátne firmy, treba to jednoducho upraviť, aby to bolo správne. Infraštruktúra, ktorá sa buduje mimo Európy. Mm, rád by som eh, vám dal na vedomie, že talianské firmy plánujú 5000 MW mm, zariadenie v Tunisku, Čiernej hore a Albánsku a tieto zdroje budú napojené na taliansku sieť a to je samozrejme mimo rámca EU ETS. Je to problém. Vytvorili sme EU ETS do pre 27. Európskej únie a ak nebudeme upravovať dovážanie elektrickej energie a neprepojíme to z EU ETS, vytvoríme nefér konkurenčný regulačné prostredie pre energetické firmy, ktoré vyrábajú energiu vnútri EÚ a ktoré musia dodržiavať tieto prísne zákony. A iné firmy, ktoré budú mimo EÚ, ich nebudú musieť dodržiavať a preto musíme naozaj striktne na toto dohliadnúť. Čo sa týka k bezpečnosti energetiky, rád by som upriamil vašu pozornosť na jednu vec. Závisíme najviac na rope a v rámci ropy najviac závisíme na Rusku ktorá importuje ropu do strednej a východnej Európy. Myslím si, že tí, ktorí sa bojíte Ruska, mali by ste sa báť ešte viac toho, že máme auta, ktoré bežia na diesel a toho, že máme 100% závislosť na rope celej strednej a východnej Európe. O týchto veciach musíme stále otvorene hovoriť. Potom sú tu dve veci, ktoré ma veľmi netešia v tejto správe. Jednu spomeniem. 26 k energetickej efektívnosti. Možno vám niečo naznačím. V roku 2003 už sa spomenulo, že neexistuje spoločná metodológia, žiadne záväzné ciele. Vtedy už sme žiadali parlament, aby rokoval s radou o energetických službách, o, o smernici o energetických službách. Komisia a parlament chceli, aby tam bola spomenutá spoločná metodológia, o metodika. A členské štáty sa rozhodli rokovať, rozhodli sa pre proces komitológie. Komisia predložila spoločnú metodiku a niektoré vlády zablokovali v komitologickom procese to, aby sa prijala táto metodika. A 5 rokov po tom, čo sa prijala smernica o energetických službách, vlády jednoducho bojkotovali a vetovali spoločnú metodiku. Vysvetlím vám prečo. Preto, keď situácii, že spoločná metodika neexistuje, je ľahké klamať a podvádzať. Máme krajiny, ktoré sú eh, nútené dodržiavať energetickú efektívnosť, ale oni už v 90. rokoch si upravili svoj trh a teraz už sa nezlepšujú. A to je dosť čudné. A Niektoré krajiny sa takto čudne správajú, že sa nesnažia zlepšovať energetickú efektívnosť. Keď povieme vládám členským štátov EÚ, keď neexistuje metodika, nebudú ani záväzné ciele. Myslím si, že podčiarkneme škandaloznú politiku niektorých členských štátov. Ako mohli celé roky blokovať vytvorenie spoločnej metodiky len preto, aby nemohli volať, volať, byť volaní na zodpovednosť za svoje zlyhanie voči EST. A ďalší odsek o obnoviteľnej energii, či je to efektívnejšie, či to má byť celoevropské. Dovolte mi, aby som vám pripomenul, že rok a pol sme strávili tým medzi 2008 a koncom roka 2009, že sme o tomto všetkom diskutovali a prišli sme k záveru, že je ten pravý čas, aby boli vytvorené podmienky na národnej úrovni a na makroekonomickej úrovni, aby boli certifikáty a Napriek tomu máme v smernici výhľad až do roku 2014, vtedy bude revízia a opätovná analýza. Podľa mňa by bolo predčasné, keď začne v roku 2010 platiť smernica a bude aplikovaná na národných úrovniach a veľmi zložitú a spletitú rozpravu budeme opäť otvárať? Vytvára to e, nebezpečné prostredie pre investorov, pretože ak investujete do obnoviteľnej energie, potrebujete veľa úverov od bank, musíte sa zviditeľniť, potrebujete, aby vás podporili rozličné granty a finančné schémy. A preto som si dovolil takéto historické expoza, aby to bolo jasné. A ďakujem za slovo. Pán Čumanský. Ďakujem. Pán predseda za slovo. Táto správa je veľmi sľubná. Všetci, e, mám, sa nám, všetkým sa nám páči to, že táto správa sa zameriava na dôležitosť realizácie legislatívy, implementácie. Pretože práve s tým je vážny problém. Trh sa monopolizuje, konkurencie sa znižuje a na tomto by sme mali ďalej pracovať. Napríklad e, klauzula o reexportovaní alebo zákaz prístupu tretích strán k infraštruktúre prepravujúcej zemný plyn. Všetky tieto veci treba riešiť. A je tu ešte ďalšia vec, naše vlastné zdroje. Nie je to len o mm, plyne, ale aj o uhli. Energetická rovnováha je dôležitá najmä v nových členských štátoch EÚ a niečo tu chýba v tejto správe, pretože v posledných mesiacoch a rokoch sme si uvedomovali tlak na eh, zdanie sa uhlia. Je to zrozumiteľné, pochopiteľné, keď berieme do úvahy celkovú energetickú politiku a ciele, ktoré sme si stanovili, ale netreba to robiť na úkor dovážania plynu a monopolo, monopolizovania tohto trhu. Nemali by sme to robiť za každú cenu, pretože treba diverzifikovať zdroje energie a do východnej a strednej Európy, ak bude plynúť zemný plyn vo zvýšenej miere, tak možno spáchame veľkú chybu a v správe treba prihliadnúť aj na tento argument. Ďakujem pekne. Mám ešte 5 e, ďalších rečníkov, aj generálneho rediteľa a hostia čakajú pred dverami. Kolegyňa Podimata, E, mi práve hovorí, či by sme možno na najbližšej schôdzi dali možnosť tým, ktorí sú teraz e, v, na zozname rečníkov, že dostanú slovo ako prvý. Možno toto by sme si mohli predsa vzdať a najskôr by sme teraz dali slovo generálnemu rediteľovi. Pani Podima, by ešte niečo povedala k tomuto postupu. Áno, chcela som sa vyjadriť. Budem stručná, pán predseda Súhlasím so spravodaj, s poznámkou spravodajkyne, že je dôležité, aby parlament mal svoje slovo v inštitucionálnom rámci podľa Lisabonskej zmluvy a spolupracoval s Radou na novej energetickej stratégii pre EÚ. Z týchto všetkých dôvodov by som navrhovala výnimočne, aby sme si vyčlenili pol hodinu na nasledujúcom stretnutí tohto výboru 29. a 30. septembra a tam by sme si mohli prediskutovať s, so všetkou vážnosťou túto tému. Áno, s koordinátormi to ešte prerokujeme. Myslím si, že toto je veľmi rozumný návrh. Ešte pán generál riaditeľ, nech sa páči, pán Lou, Prepašte, že tak málo času vám dávame iba. And, uh, thank, uh... Chceli by sme poďakovať výboru ITRE a spravodajkyni za návrh správy, ktorý predložila. Čo sa týka uznesenia, na ktorom pracujeme, bude to kľúčový príspevok k politike komisie. Komisia mieni predložiť svoj návrh na začiatku novembra aj akčný plán nasledujúcich 10 rokov v oblasti energetiky. Samozrejme, kedykoľvek nás pozvete späť, budeme radi zúčastňovať sa na diskusiách v súvislosti s týmto uznesením. Chcem povedať len jednu vec k tejto správe. Vidím tu spoločného menovateľa a zhodu medzi týmto výborom a komisiou, najmä čo sa týka implementácie eh, záležitosti interného trhu a investovaní do eh, hlavných rozvodných sietí. Myslím si, že investovanie do hlavných rozvodných sietí jednotlivých krajín a modernizácia s tým súvisiacej infraštruktúry je veľmi dôležitá záležitosť, aby sa naozaj obnoviteľné zdroje dokázali integrovať do siete a myslím si, že je to veľmi dobrá reakcia na využitie obnoviteľných zdrojov energie na globálnej úrovni. Vývoj infraštruktúry v Európe a iných krajinách je kľúčovým prvkom diverzifikácie a diverzifikácie stratégiou, ktorá má zabrániť situácii, eh, o ktorej hovoril pán Šimanský. Je to niekoľko volieb, ktoré stoja pred politikmi. Komisia si veľmi rada vypočuje názor výboru Európskeho parlamentu na energetickú efektívnosť a do akej miery budú záväzné ciele nevyhnutné, aby sme dosiahli výsledky, ktoré chceme dosiahnuť. Ale chcem uistiť kolegov poslancov, že sme si uvedomovali všetko, čo sa týka spotrebiteľov na trhu s energetikou, že sme si vypočuli, čo sa v tomto smere povedalo a že názory na energetickú politiku by naozaj mali mať viac vrstvovosť, Komisia sa sústreďuje na energetické zmeny, na klimatické zmeny a zdaňovanie energií a toto všetko e, bude súvisieť s prácou, na ktorej sa budeme podielať s vašimi kolegami. Tu by som prestal. Pán predseda, sú tu mnohé odborné návrhy tejto správe, námety, ku ktorým by som sa inokedy rád vyjadril, najmä čo sa týka uhlia, ale teraz už nebudem dlhšie zdržovať. Chcel by som sa vyjadriť aj projektom so zemným plynom, ale niekedy inokedy ďakujem za slovo. Ďakujeme pekne za to, že aj písomne nám zašlete nejaké ďalšie pripomienky. A chceme ste pripomenúť, že 7. septembra je termín na pozmeňovacie návrhy a budeme potom hľadať možnosť, ako by sme sa mohli k tejto téme ešte vrátiť. Ďakujeme e, srdečne spravodajkyni. Je mi skutočne veľmi ľúto. E, musíme e, byť všetci o niečo disciplinovanejší, tak aby nikto nebol ukrátený o čas, eh, ktorý dostane k dispozícii pre svoj bod na programe. Ďakujem pekne. A teraz tu môžem privítať eh, belgických, eh, belgických ministrov a chcem požiadať, aby sme okamžite pokračovali s ďalšími dvoma bodmi na programe. Vážené kolegyne, kolegovia, dámy a páni, prosím, posaďte sa. Prosím, zaujmite svoje miesta, aby sme mohli hneď začať. Ospravedlňujem sa eh, obom ministrom belgickej vlády, že museli počkať. Snažili sme sa trochu zhustiť potom eh, toto ďalšie vystúpenie tým, že sme z, zlučili niekoľko otázok. Najskôr vítam pani Sabine Laruel. Je to ministerka pre malé stredné podniky, pre živnostníctvo, hospodárstvo a vedu. A tiež srdečne vítam pána Vincenta van Quickenborna, ktorý je ministrom pre podnikanie a politiku usmerňovania. Dohodli sme sa, že oba ministri eh, vystúpia najskôr v krátkosti so svojimi úvodným vystúpením a potom budeme diskutovať. Nech sa páči, e, dáma má prednosť. E, pani ministerka, máte slovo. Dans le domaine spatial, la présidence belge a formulé un programme. Vo vesmírnej oblasti belgické predsedníctvo prišlo s ambiciozným programom. Ide o to, aby Európa mala efektívne operačné vesmírne systémy, ktoré budú slúžiť občanov a ktoré prispievajú um, k európskym cieľom v, in, v technologickej inovácii. Keďže mnohé členské štáty eh, čelia ťažkej ekonomickej situácii, um, výskum podnikov vo vesmírnej oblasti vedú vždy k tomu, že sa zlepšuje každodenný život našich občanov. V rámci stratégie EU 2020 vesmírny sektor môže prispieť k inovácii a k európskemu rastu. Vesmírny sektor dokázal, že môže poskytovať účinné nástroje, preto aby sme odpovedali veľkým svetovým výzvam, ako napríklad klimatické zmeny a rozvoj. Nové ustanovenie článku 189 zmluvy stanovuje, že EÚ bude mať nový mandát vo vesmírnej oblasti. Únia má vytvárať aj užitočné vzťahy s Európskou vesmírnou agentúrou. Budúci rozvoj vesmírnej stratégie bude predmetom oznámenia komisie, ktorá, ktoré má byť oznámené 27. oktobra. Ciele by mali mať predstavovať významnú etapu vo vývoji európskej vesmírnej politiky. Belgické predsedníctvo sa bude sústrediť na štyri priority. Poprvé, definovať európsku víziu v oblasti výskumu vesmíru um, a to v, v súlade alebo v súvislosti s našimi medzinárodnými partnermi. Aká bude technologická nadhodnota? Ako to budeme financovať? Ako budeme organizovať toto partnerstvo na medzinárodnej úrovni? ja tieto otázky spomeniem aj na konferencii na ministerskej úrovni, ktoré sa bude konať 21. októbra v Paradigmu. E, táto práca už bola e, začatá na technickej úrovni, ale budeme okrem iného venovať zasadnú pozornosť aj e, vášmu príspevku, teda z vášho parlamentného výboru. Takže pozývam vás, aby ste sa zúčastnili na tejto konferencii. Druhá priorita trvalo udržateľná, um, trvalo udržateľné po, um, použitie alebo uplatňovanie programov Galileo a GMES. Tieto programy sú príkladom toho, ako vesmírne technológie prispievajú k životu európskeho občana. A my samozrejme tomuto, tomuto budeme venovať pozornosť počas nášho predsedníctva. Výzvy sú najmä rozpočtové. Tretia priorita um, klimatické zmeny. No a nakoniec štvrtá priorita, to je takisto podstatná priorita. Uh, budeme používať uh, vesmírne nástroje v strategickom partnerstve s Afrikou vesmírne programy, či už sledovanie e, Zeme alebo navigácia, sú veľmi zaujímavé pre Afriku a mohlo by vzniknúť množstvo aplikácií pre tento kontinent. Um, treba podporovať e, slubné iniciatívy našich afrických partnerov. Takisto je dôležité, aby naše rozvojové politiky využívali všetky možnosti, ktoré E, ponúkajú vesmírne systémy. Ja budem diskutovať e, o príspevkoch vesmírneho sektoru na konferencii 16. septembra, na ktorej sa zúčastnia nielen zástupcovia Európskej komisie a ESA, ale aj naši africkí e, partnery z oblasti výskumu, inovácie a technológií. No a nakoniec 25. novembra sa bude konať 7 7. rada o vesmíre alebo Space Council a hlavné programy Galileo a GMS tam budú takisto spomínané a takisto um, aj téma, ktorú už načalo mm, španielské predsedníctvo, čiže priestor pre bezpečnosť a bezpečnosť e, vesmíru. Ehm, Európa je na kryžovatke a týka sa to aj vesmírnej oblasti. Musíme e, využiť všetky možnosti, ktoré sa nám ponúkajú. Stanovisko k EÚ, EU, k Európskej e, vesmírnej agentúre, musí byť posilnené. My sme vlastne postavili mm, vesmír e, na najvyššiu priečku našich priorit politickej agendy. A zároveň Európska vesmírna agentúra má e, veľmi cenné know-how a takisto praktické skúsenosti. Teraz treba zhodnotiť expertízu, skúsenosti a existujúce investície v krajinách, ktoré sú členmi e, tejto agentúry a um, zachovať záujem členských štátov na to, aby sa investovalo do programov rozvoja a výskumu. Takže toto boli štyri priority belgického predsedníctva vo vesmírnej oblasti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli taká jasná a stručná. Nech sa páči, teraz máte slovo vy, pán minister, pán Quickenborn. Eh, eh, Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, stručne by som sa vám sa sa podelil o priority v oblasti telekomu. Sme na križovatke, ako to už bolo povedané, recesia vládne okolo nás, ale ešte stále čelíme konkurencie, konkurencii z rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstiev a na to musíme v Európe reagovať. Napredovať môžeme tým, že zabezpečíme, aby naše hospodárstva sa stali inteligentnejšími a aby počítačové priemyselné odvetvia hrali dôležitejšiu úlohu. Som veľmi rád, že komisia a komisárka pani Kroes je zároveň podpredsedničkou komisie, ale zároveň niekým, ktorá sa stará o celé spektrum počítačových technológií, má veľmi široké portfólio a je veľmi dôležité, že to tomu tak je. Stratégia Európy do roku 2020 je vlajkovou loďou a digitálna agenda je spomedzi všetkých programov veľmi dôležitá. Je to obrovský kus práce a dobrý začiatok. Hlavnou prioritou belgického predsedníctva je zabezpečiť, aby digitálna agenda mohla byť aj zrealizovaná tento program, táto agenda komisie bola schválená už počas španielského predsedníctva a dovolím si prebehnúť niekoľkými prioritami v rámci digitálnej agendy. Predovšetkým je to eh, ambiciózna méta, sú tu rozličné méty, ktoré vychádzajú zo správy skoncipovanej týmto výborom, pán predseda. keď spravodajkyňou bola pani Pilar, a vytýčilo sa v tejto správe mnoho met, mnoho cieľov, ktoré v digitálnej agende sa snažíme zrealizovať. Do roku 2013, teda o tri roky, všade v Európe treba zabezpečiť, aby širokopásmový internet bol dostupný. Do roku 2020 treba zabezpečiť, aby 50%, 50% Európanov malo super rýchly internet. Nepôjdem do technických detailov, ale je to 100 megabitov za sekundu. A to znamená, že mnohé aplikácie budú možné technicky, aby bežali. Tento balíček širokopásmového internetu a ďalších prvkov je istou stratégiou, celou veľkou stratégiou v rámci širokého pásma a toto širokopásmové pripojenie znamená pre členské štáty zapojiť sa do mnohých programov a technických výdobytkov. Veľkým problémom v Európe sú dostatočné finančné zdroje na e, túto odvážnu metu. Uvidíme, čo v tomto urobí Európska investičná banka. A zároveň uvidíme, či môžu pomôcť štrukturálne fondy pre rozvoj vidieka. Stratégia v oblasti širokopásmového pripojenia je čím si, čo možno čakať od komisie. Ďalším prvkom je program politiky radiového spektra RSPP. Je to čosi, čo sa diskutovalo 22. a 23. marca 2010 tu v parlamente. Konal sa tu tzv. summit o spektre. Bol som tu prítomný a jasne som sa vyjadril na tomto samite, že parlament by sa mal venovať e, téme spektra a že táto komodita, ktorá je už dnes čoraz vzácnejšia, sa rozpracuje a zharmonizuje. Uvidíme, ako sa zachováme e, v prechode z analógovej televízie na digitálnu televíziu a čo s digitálnou dividendou. Vo všetkých týchto otázkach treba stanoviť termíny, na týchto sa treba dohodnúť. Napríklad elektronické komunikačné služby za využitia digitálnej dividendy treba sprístupniť do istého termínu a elektronické komunikácie e, budú mať osoch z takéhoto postupu. Spomínaný širokopásmový balíček súvisí aj s prístupom novej generácie, tzv. NGA, a telekomunikačným balíčkom. Treba nastoliť rovnováhu medzi investovaním do optických vláken a tí, ktorí budú investovať, tak si musia zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na tieto investície. A druhou vecou je dostatočná konkurencieschopnosť. Myslím, že pani Trautmann sa venuje tejto veci, snaží sa dosiahnuť rovnováhu a treba zabezpečiť, aby táto rovnováha bola naozaj dosiahnutá. Komisia vydá odporúčanie v tomto zmysle v rámci niekoľkých týždňov, o ktorom sa iste bude diskutovať. Ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť v súvislosti so stratégie, stratégiou širokopásmového pripojenia a kde má svoje slovo aj parlament, je rozšírenie tzv. univerzálnych služieb alebo univerzálnej služby pri aplikáciách v rámci širokopásmového pripojenia. Na európskej úrovni sme sa týmto ešte nezaoberali, zatiaľ prebehli iba konzultácia a pripomienkovanie. Komisia predloží rôzne alternatívy. Prvou prioritou pre nás je širokopásmový balíček bezpečnosť internetu e, v súvislosti s organizáciou ENISA. Všetci ste iste počuli o tejto agentúre ENISA, ktorá sa týka bezpečnosti informácií na internete a sieti. A zároveň budeme riešiť internetovú bezpečnosť máme zostavený tým, ktorý bude riešiť urgentné situácie a uvidíme, do akej miery ENISA sa môže stať súčasťou celej tejto širokej iniciatívy. V rade sa o tom bude hovoriť. Máme tu ďalšiu tému, výskum a vývoj. Belgické predsedníctvo ide organizovať tri veľké konferencie. Prvá konferencia bude koncom mesiaca tu v Bruseli, kde bude prítomných 5000 ľudí ďalší summit malých a stredných podnikov bude 18. novembra v Bruseli, ktorý organizujem ja s kolegami a napokon Európska rada v decembri, ktorá sa bude zaoberať výskumom a vývojom. Ďalej tu máme akčný plán k e-vláde, elektronicky riadenej alebo prevádzkovanej vláde. Vyhlásenie z Malmo z novembra 2009 stipuluje, že treba e, ďalšie následné dohody a interoperabilitu vládnych služieb, aby občania mohli mať úžitok z jednotného digitálneho trhu. Na to treba zabezpečiť aj, aby služby vlády, ktoré poskytuje občanom, boli kompatibilné s týmto elektronickým a počítačovým vývojom. Čakáme na kroky komisie a 16. a 17. decembra v Bruseli sa bude organizovať konferencia na túto tému. Ešte dva, dva body, pán predseda. Neutralita siete je prvým bodom. Viete, že v lete Google a Verizon, dvaja dôležití hráči na trhu, sa dohodli na neutralite siete. Je to citlivá téma a komisia e, konzultuje k tejto veci. 1. oktobra bude summit k neutralite siete chcem zdôrazniť, že otvorenosť siete a neutralita siete sú dve veci, ktoré sú pre nás zásadne dôležité. Rýchly internet sa stáva aj problematickým internetom a teším sa na zaujímavé eh, rozpravy s vami. Posledná vec, ktorú eh, rieši aj tento výbor a vynikajúcim spôsobom, je roaming a šoky z účtov, ktoré ľudia dostávajú v súvislosti s roamingu. Európsky parlament sa už zaoberal týmto a dokonca aj júnový verdikt súdu, Európskeho súdu ukázal, že čo sa týka hlasových služieb, mobilnej komunikácie, textových správ, prišlo k poklesu cien pri volaniach v roamingu, ale čo sa týka výmeny dát mobil, cez mobilné siete a internet, tam ešte stále čelíme problémom. Koncom júna sa vypracovala správa, ktorá potvrdila, že náklady na megabajt pri roamingu je 2,6 eur a ak sa pokúšate poslať 2, 2 GB obrázkov a video streamu, videa, platíte za to veľa peňazí. Priemerná faktúra je 2600 eur. Belgicko je mimoriadne drahou krajinou na posielanie dát. Keď používate e, tieto dáta iba v domácnosti, je to 80 eur a keď ich posielate cez hranicu, tak 600 eur. Je možné vôbec opodstatniť, že takýto rozdiel v cenách existuje? Podľa mňa sa to nedá opodstatniť ani vysvetliť. A preto vyzývam parlament a tento výbor, aby zabezpečili všetko potrebné na správne nastavenie regulácie v roamingu. Tým sa blížim k záveru môjho prejavu a teším sa na plodnú spoluprácu s výborom ITRE Európskeho parlamentu pretože Lisabonská zmluva nám umožnila širšie pole spolupráce a je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali. E, naša história spolupráce je výborná s týmto výborom a spolu s komisiou, parlamentom a našim predsedníctvom som si istý, že budeme napredovať. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pán minister. Ako prvý dostane slovo kolega Lamberts. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel hovoriť e, o téme, o ktorej žiadny z belgických ministrov nehovorili. Myslím si, že skôr pani e, Delariel by na, ňo, na toto mohla odpovedať. Je to projekt, na ktorý sa chcem e, pozrieť pod témou Kutbestur. Toto určite poznáte v Belgicku. Je to vlastne téma alebo spis ITER. Je to téma alebo záležitosť, v ktorej rozpočet rastie. Už sa trikrát zvýšil. Ten rozpočet nie je malý, pretože hovoríme o 2 až 7 miliardách eur. Ehm, a keby keby e, sme boli v USA, tak stačí presiahnutie stropu 20, o 25 a e, sa krátka projekt sa končí, alebo sa, e, alebo sa teda tento projekt zreformuje. Čiže chcem sa spýtať, či naozaj je dobré, aby sme v tom pokračovali. Čo sa teda stalo? Rada sa rozhodla, nepovedal, že sa rozhoduje, ale sa rozhodla, že bude pokračovať v projekte. o tomto projekte vieme, že jeho náklady už sa ani nedajú kontrolovať. Chcem sa spýtať, či ste naozaj rozmýšľali o všetkých alternatívach. Nie len o tej možnosti, že keď musíme zhltnúť horkú pilku, tak ju musíme zhltnúť. Druhá otázka. Keďže tie náklady sú naozaj vysoké, chcem keďže rada sa rozhodla, že budeme pokračovať a že sa nájdú peniaze. E, pretože jedna vec e, povedať, nájdeme peniaze, a druhá vec je, kde ich nájdeme, pretože sú to stovky miliard eur euro a uh, sme sa dostali až na 2 miliardy eur. Takže my sme rade uh, položili túto otázku, ale stále nemáme odpoveď. Kde ktor- z ktorého programu získame peniaze. Bude to zo 7. rámcového programu, kde nájdeme tie chýbajúce peniaze. Pretože nemôžeme si robiť ilúzie. Potom dáme menej iným programom. A keď e, robíme takéto rozhodnutie, musíme vedieť, a kto sú obete. A potom musíme prijať bizniso- biznisové rozhodnutia založené na e, hodnoteniach a správach. A mali by sme povedať, že tu vlastne vytvárame obrý projekt, a ktorý odoberá síly Európe inde, od, o, odoberá Európskej únii zaujímať vocovské postavenie v iných technológiách, ktoré určite e, prinesú e, vlastne e, výsledky ešte pred tými 50 rokmi, ako nám slúbujú tí, ktorí obhajujú tento projekt ITER. Ďakujem. Kolegyne eh, eh, eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem obom ministrom, ktorí prišli do Európskeho parlamentu a povedali nám o tom, čo môžeme očakávať počas najbližších šiestich mesiacov. Je tu niekoľko veľmi dôležitých dokumentov, ktoré budeme trpetlivo očakávať. Teda potrebujeme vaše usmernenie. Priemyselná politika, e, rozhodnutie o surovinách a politika oblasti inovácií. Mm, rada by som vás požiadala, aby ste nám povedali, čo sa chystáte robiť v týchto oblastiach, pretože si myslím, že sú všetky tri prepojené. Ehm, politika v oblasti vedy a výskumu. Ako sa chcete prosím sústredovať na tieto oblasti? Ak máte obmedzené zdroje a suroviny, je potrebné venovať sa výskumu tak, aby sa hľadali alternatívy. Budete sa venovať e, aj téme nahrádzania a recyklácie existujúcich surovín a ako chcete toto zapojiť do vašej politiky a potom e, z trochu iného súdka. Naša konkurencieschopnosť v priemyselnej politike. Hovorili sme o správe pána Langeho pred chvíľočkou. Myslím si, že je dôležité to poňať v takom širšom rámci. Niekedy sme príliš zameraní na jednu tému a zabudáme na ostatné. Musíme sa zbaviť bariér medzi jednotlivými odvetviami priemysel sa nezobral len samotným priemyslom, ale inováciami, vedou, obchodom a tak ďalej. Toto všetko je potrebné zjednotiť. Je potrebné sa pozrieť na to eh, v taktom, eh, z takéhoto širšieho uhla eh, konkurencieschopnosť tým tiež súvisí. Je potrebné zaviesť pravidlá a je potrebné, aby tieto pravidlá boli jednotné pre všetky firmy v celej Európe. Ešte stále máme na našich trhoch 27 rôznych e, súborov pravidel. To znamená, že e, naše firmy nie sú na rovnakej pozícii ako e, firmy zo Spojených štátov. Teda ako sa chcete venovať aj tomuto? Ďalšia rečnička. Ďakujem, pán predseda. Vážení ministri, chcem poďakovať e, belgickému predsedníctvu za to, ako vedú e, toto predsedníctvo a za efektívnu prácu a to, ako sa ujali svojich funkcií. Ďakujem za tieto priority. Súhlasím e, s tým, čo ste povedali. Ja by som chcela položiť pani ministerke Laruel jednu otázku. Ako si v praxi pred predstavujete, že sa sa bude integrovať do komunitárnych štruktúr, pretože táto inštitúcia má vlastné a iné programy financovania či štruktúru. Ako si predstavujete, že sa vlastne bude realizovať v praxi toto priblíženie týchto dvoch um, vlastne inštitúcií. To by malo byť jedinečné v Európe. No a druhá otázka sa týka financovania. My sme spomen- tu spomenuli financovanie projektu ITER. Boli obrovské ťažkosti s Galileom a GMS. Vy ste tu hovorili o programe e, s Afrikou. Je to veľmi užitočné, s tým súhlasím. Ale chcem sa spýtať, ako budeme financovať tieto veľké projekty? Teraz otázka e, na pána ministra. Chcela by som spomenúť fondy pre vidiecký rozvoj a hlavne pre používanie vysokorýchlostného internetu. To sú rozhodnutia, s ktorými úplne súhlasím. Čo najviac by sme mali používať takýto typ rozhodnutí. Hovoríme o tom v pláne pre hospodárskú spoluprácu, Recovery Plan. A tam sú informácie o realizácii a oplatňovaní tohto fondu. Využite tohto fondu je nízke, pretože zapájajú sa tu rôzne oddelenia komisie. A keby sa používali tieto fondy pre vidiecký rozvoj v prípade e, použitia informácií, chcem sa spýtať, ako chcete zvýšiť využitie a teda podiel využitia týchto fondov, aby vlastne zavádzanie vysokorýchlesného vysokorýchlostného internetu bola realizovaná. E, pán, pán Rubich, ďakujem pekne. Moja prvá otázka e, je na pani Laruel, dnes sme hlasovali o rozpočte na rok 2011 a za veľkým zrozením sme si všimli, že návrh komisie a rady e, na tento návrh je, bez, je tu návrh znižiť financovanie programu na výskum a inovácie o dve tretiny E, to je skutočne neslýchané. Chceme požiadať, aby sa tieto škrty neuskutočnili práve v časoch, ktoré teraz žijeme. Je naliehavé, aby sa podporovala konkurenceschopnosť malých a stredných podnikov v Európe a aby tiež program GRAFT, ktorý je zameraný na nové výskumné inštitúcie, aj to by malo byť našou hlavnou výzvou. Možno by ste mohli e, byť e, autorom iniciatívy podobnej ako Small Business Act. Tam by sme sa mohli možno orientovať eh, na eh, tú výkonnú eh, stránku plnenia tejto legislatívy. Ďalej na pána Quickenborna. Ďakujem pekne za vašu iniciatívu v oblasti vysokorýchlostného internetu. Je správne venovať sa tomu práve v oblasti roamingu. Veľmi správne ste hovorili, že megabajt, 1 ktorý stojí zhruba 2,6 eur v priemere. To je vo veľkom obchode zhruba 0,1 centa, ale môžete to mať aj za 19 eur, ak máte nesprávnu kartu v telefóne. To je skutočne nepriateľné. Dnes ráno sme hovorili o tom, či by nebolo zmysluplné v prípade siete 4. generácie LTI od samotného počiatku povoliť nízke roamingové poplatky. Vnútorný trh by fungoval, trh by, um, by mal prehľad o tom, čo koľko stojí, neboli by tam um, príliš veľké záťaže a vďaka tomu by tie siete 4. generácie LTI e, neboli vystavené žiadnym zemepisným hraniciam vo svojom fungovaní. Ďakujem, pán predseda. E, vážená pani ministerka, vážený pán minister, ja som chcela Eh, položiť takúto otázku. Mohli by ste eh, presnejšie a detálnejšie rozviť dve témy, ktoré sú veľmi dôležité. Prvá téma, malé a stredné podniky. Tie eh, v období krízy zažívali naozaj veľmi ťažké časy. Hovorím hlavne o tých priemyselných malých a stredných podnikoch. A keď hovoríme o trvalom udržateľnom rozvoji, tak vidíme, že v komunitárnej politike sú isté protirečenia, hlavne čo sa týka finančnej podpory. Finančnej podpory či už pre inováciu alebo pre investície do malých a stredných podnikov. Keďže vidím túto situáciu, chcela by som si vypočuť hlavne pani ministerku, aby nám vysvetlila, aké iniciatívy sa rozvíjajú preto, aby sme troška zmenili tohto všeobec, túto všeobecnú informáciu, pretože to proti reči úsiliam podporiť malé a stredné podniky. Teraz otázka na pána ministra. Ide tu o digitálnu agendu. Musím povedať, že do roku 2013 bude e, vysokorýchlostný e, internet prístupný pre všetkých občanov. Ale čím zaručujete týmto, prí, tento prístup? Nestačí využiť fondy na vidiecký rozvoj. To je len malá časť, pretože potom 20 obyvateľstva bude mať vlastne nižší príjem, ako je prach z chudoby. Čiže keď hovoríme o všetkých občanov, tak potom zabudneme na 20 obyvateľstva. Ja by som konkrétne chcela vedieť, čo budete robiť. Preto, aby ste zaručili obyvateľstvu s nízkymi hospodárskymi príjmami prístup na vysokorolský internet. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som poďakovala obom ministrom za, ich, za veľmi zaujímavé prezentácie a za priority, ktoré nám odprednášali, ktoré sú pre nás dôležité vo svetle zapojenia Európy do poznatkovej spoločnosti čo sa týka výskumu vesmíru a vzdušného priestoru vo všeobecnosti, je tu zásadné investovať oveľa viac do výskumu vesmírneho priestoru, podobne ako do klimatických zmien, pretože tieto dve veci sú úzko pripojené. Tu v parlamente sme mnohé roky mali horizontálnu všepolitickú skupinu, ktorá sa venovala vesmíru a podobne ako môj, môj predrečník by som sa rada spýtala, ako vnímate investovanie súkromných firiem v priemyselných odvetviach, pretože naše skúsenosti s Galileom a s inými projektmi súvisiacimi s vesmírom nám ukázali, že je veľmi ťažké presvedčiť priemyselné podniky, súkromné firmy, aby dlhodobo investovali do takýchto tém. Ďalšiu otázku, ktorú som chcela položiť, bola už položená, týka sa malých a stredných podnikov, ale aj podnikateľského ducha ako takého. Potrebujeme v Európe povzbudiť ľudí, aby si zakladali vlastné podniky a vlastné živnosti. Komisia vytvorila vo februári 20 2004 akčný plán, v ktorom sa odporúčalo členským štátom EÚ, aby takto podporovali a pozbudzovali ľudí, ale v skutočnosti sa toho veľa v praxi neudialo. Je dôležité vymieňať si tie praktiky, ktoré sa osvedčili, pretože prevádzkovať živnosť v inom členskom štáte ako vo svojom vlastnom je naozaj zložité. Tu v Belgicku je známa téma sociálnej ekonomie. Je to istý sektor, sektor sociálny, ktorý má aj podnikateľského ducha. A demografický vývoj do budúcnosti ukazuje, že sociálne modely, ktoré teraz fungujú, nie sú dlhodobo udržateľné. A potrebujeme riešiť aj podnikateľský sociálnu oblasť. Pýtam sa teda, či máte nejaké nejakú, nejaký úmysel podporiť aj takéto podnikateľské investovanie v sociálnom sektore. Vážený pán Quickenborn, chcem sa vás spýtať niečo na širokopásmové pre zapojenie. Európa podľa mojej vízie by mala byť zapojená do takej siete, kedy by každý mal prístup k širokopásmovému internetu. To by podporilo technologický rozvoj Európy a poprepájalo potenciál všetkých občanov. Profesori na inštitúte v Štokholme sa vyjadrili, že životné prostredie, kde je bezdrôtové pripojenie, ovplyvňuje ľudí rôznymi chorobami, či už je to rakovina, ja neviem presne akými. Čiže či sa aj zdravie ľudí zohľadnilo v týchto veľkolepých plánoch na bezdrotové pripojenie? To je moja tretia otázka. Ďakujem. Kolegyňa van Bremt. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne vítam oboch ministrov. Ja budem veľmi stručná, nemáme už príliš veľa času. Dve otázky, ak dovolíte. Ministrovi Fanke Kembornovi predovšetkým eh, v súvislosti s dátovým roamingom. Vy sám ste spomenuli túto tému. Viem, že pracujete v tejto oblasti, ale je na čase, aby sme sa presunuli od slov k činom. Preto sa chcem opýtať, aký prístup uprednostňujete. Tie obrovské cenové rozdiely spôsobujú zlyhania na trhu, teda chcete zlepšiť fungovanie trhu? Alebo sa zamýšľate skôr nad rýchlejším prístupom, možno obmedzenie cien. Vieme, že už existujú cenové stropy pre vodu, plyn, Teraz snažíte sa zaviesť aj takúto maximálnu výšku eh, roamingových eh, služieb. A moja druhá otázka eh, nadvezuje na otázku pani Thompson a síce Isté so mnou súhlasíte v tom, že telekomunikácie sa stali tak dôležité v našich bežných životoch, že by sa mali považovať za základné právo, ako napríklad právo na e, bývanie, vodu a tak ďalej. Aké kroky by sme mali urobiť na európskej úrovni, aby sa nám to podarilo naplniť a bude belgické predsedníctvo vôbec o tom uvažovať? Ďakujem pekne, pani Trautmann. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela povedať, že tie priority, čo sme si vypočuli, sú veľmi pozitívne, pretože vidíme, že po kríze je tu politická vôľa a konkrétne akcie. Vy ste spomenuli otázku o, agendy a obidvaja ste hovorili o politike, ktorá sa týka vesmíru, satelitu, spektra a telekomunikáciu. V tomto všetkom je koherentnosť, je to súvislosť a mali by sme ju využiť. Čo sa týka agendy, myslím si, že tu ide o dôveryhodnosť členských štátov aj EÚ, aby sa na čas aplikoval balík Telekom. My máme výhodu e, v tom, že chceme vlastne e, posilniť náš trh, je to naozaj nevyhnutné. A sú súhlasím s tým, čo povedala, e, čo povedal kolega Ruby, Chcem povedať, chcem zdôrazniť to, čo povedal otázke roamingu. Um, um, tu e, sú rôzne ponuky na našom území. Um, nerobíme stále pokroky ohľadom široko, širokého pásma a ak to chceme pokryť satelitom alebo cez vlákno, budeme mať ozajstný problém ohľadom konzistentnosti a rovnosti. Ako predsedníctvo by ste mali tlačiť na Európsku komisiu, e, ktorá, ktorá by mala aktívne pristúpať k akciám NGE. Um, ehm, um, ehm, hovorili sme tu o rovnováhe, pretože ohľadom tejto otázky Komisia mešká a to meškanie môže poškodiť veci. Musíme mať jasné politické ciele, keď budeme e, rokovať o rozpočte. Ak e, dostatočne nebude môcť využiť fond, ktorý je venovaný vidieckému rozvoju, tak potom e, budeme musieť použiť špecifický fond. V každom prípade tie hlavné i, tie 3 I, čiže investície, priemysel a inovácia. E, k tomuto by sme mali mať odpoveď zo strany komisie ohľadom harmonogramu, konkrétnych nástrojov a potom by som vás chcela upozorniť na dve veci. Poprvé, e, neutralita internetu. Ehm, bude to mať dopad na naše obchodné rokovania v rámci akta, pretože zodpovednosť dodávateľov je možný kameň úrazu týchto rokovaní a potom teda je dôležité, aby ste sa vyslovili k tomuto bodu. A takisto by som vás chcela upozorniť na to, že e, mm, je tu Európsky inštitút technológie, e, ktorý je dôležitý pre inováciu a pre klástre v technologickej oblasti pre telekomunikáciu. Čiže ja by som vás na to chcela um, len upozorniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz sme už zhrnuli všetky otázky a dáme možnosť teraz ministrom odpovedať. Bol by som vďačný, keby nám tlmočníci dovolili trošku pretiahnuť našu schôdzu. Budeme sa snažiť byť čo najstručnejší. Nech sa páči najskôr pani ministerka. Ďakujem, pán predseda. Vypočula som si mnoho otázok v mnohých oblastiach a ja chápem, že ste trocha frustrovaní ehm, a z toho, ako vyzerá to rozdelenie kompetencií, napríklad tá téma ITER. Ehm, týka sa to schopnosti, ale my nie sme tým poverení, ani ja, ani môj kolega. Ehm, vidím, vy, <laughs> že sa už zrušujete, ale naozaj nám to nepomôže tie témy, ku ktorým sme sa mali vysloviť, sa týkajú vesmíru, ale samozrejme e, netýka sa to politiky, ktorú my budeme rozvíjať v prípade malých a stredných podnikov. Mňa tá politika naozaj zaujíma. Ja vám k tomu niečo môžem povedať, ale máme tu také rozdelenie kompetencií medzi našimi jednotlivými vládami a ministrami, ktoré vyzerá tak, že ja som sa zameral na vesmírnu politiku. Začnem vami, pán Lambert. Ja by som tak ďaleko nezachádzala. Ja nechcem vylievať dieťa aj z, e, z vodou z vaničky. E, celý, celý spis e, ITER, hovorilo sa tu aj o Galileu a GMS. Toto sú tri veľké témy, ktoré nám spôsobujú starosti, pretože tu je tá problematika rozpočtu. Teraz sme v polovici rozpočtového obdobia, teda pre, vlastne už sme prekročili ten strop rozpočtový a od komisí.